Good afternoon to everybody and I really hope that Príjemné popoludnie, kolegovia. Dúfam, že máte za sebou príjemnú obednú prestávku, že ste uh, sa najedli niečoho zdravého, ale zároveň aj chutného. Máme pred sebou ešte dlhé popoludnie, do 18.30 máme mnoho petícií, ktoré musíme prebrať. E, teda verím, že keď sa všetci pokúsime, tak budeme pracovať čo najefektívnejšie celé popoludní, aby to bolo čo najstručnejšie a najvýstižnejšie oznamy z e, schôdze koordinátorov sa týka toho, že oktobrová schôdza a jej program bol schválený. E, Doplne sa k tomu petícia 1305 e, a tiež sa opätovne otvorí petícia 1073. Neboli žiadne sporné odporúčania ani žiadne nové správy, ktoré by sa mali prideliť. A teraz e, sa chystáme k bodobe B petícia 4657888 bude uzavretá, keďže sme neobdržali žiadne podrobnejšie informácie od prekladateľov. E, petícia 884 a 900 z roka 2016 budú ponechané otvorené, keďže k ním sa doplňa informácie zo strany predkladateľov. Ďalej bod 5. Um, uh, prieskumnej eh, ceste na Cyprus. Tu máme aktualizovaný program, ktorý ste všetci dostali. A keďže ja sa aj nemôžem zúčastniť tejto cesty, máme našťastie nového predsedu pána Pála Čákyho, ktorý bude viesť túto eh, delegáciu na Cyprus. Ďalej koordinátori okrem toho príjmu rozhodnutie o balíku návrhov k verejným vypočutiam a ďalším pozorovacím a prieskumným misiám 11. októbra a verejné vypočutie, ktoré sa chystáme zorganizovať o ochrane práv pracovníkov v dočasných pracovných dohodách alebo v prekerných podmienkach. Toto prebehne 22. novembra a skupiny by mali zaslať svoje návrhy, čo sa týka obsahu, ešte do 15. septembra. E, čo sa týka kalendára schôdzi na rok 2018, e, tento bol odsúhlasený, podporený a v nadväznosti e, na petíciu 07 sme sa rozhodli zorganizovať seminár a požiadame e, oddelenie C, aby prijalo všetky potrebné opatrenia na prípravu tohto vypočutia. Ďalej požiadavka FDD na preklad správy pracovnej skupiny. Čo sa týka detí, táto požiadavka bola schválená a tiež e, sa zašle požiadavka o udelenie výnimky predsedníctvu e, tiež prebehla zaujímavá výmena názorov e, o, e, prípustnosti pozmeňacích návrhov v našom výbore. Isté, že vždy je úspešné a užitočné postupovať petície, ktoré sa spracúvajú ďalej a ďalej aj posudzovať ich na základe pozmeňacích návrhov, ale nepridal sa do rozhodnutia o prípustnosti pozmeňacích návrhov. Čo sa týka členov výboru, tak im sa budú zasielať e, všetky doplnkové dokumenty, dokumenty naďalej k petíciám. Prejdeme teraz k programu dnešného popoludnia. Ak som správne informovaná, uzavreli ste dopoludnejší program správe, um, správou o občanoch Európskej únie. Ešte stále sú rečníci, ktorí boli prihlásení. Pán Marias je prvý. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Ďakujem za to, že mám možnosť sa vyjadriť k tejto správe. Budem hovoriť stručne. Je veľmi významné, že správa o občianstve únie za rok 2017 sa predkladá týmto a ide tu o európske občianstvo. V roku 1993 sa táto téma už prejednávala. Odtedy sa diskutuje o občanstve únie. Aj na úrovni verejných inštitútov ide o právo voľného pohybu. Hovorili sme o tomto zmysle, že je to politické právo občanov únie. Sú tieto práva dosť odlišné od ekonomických práv, dajme tomu od práva na prácu. V jednom členskom štáte ďalej sa spomína aj petičné právo. To je právo, ktoré sa využíva najmä aj v činnosti nášho výboru. Myslím, že je veľmi správne, že sa správa odvoláva na tieto informácie a keď si uvedomíme, aká bude situácia s právami našich občanov v Únii po Brexite, myslím, že našich občanov veľmi eh, významne zaujíma, nakoľko si budú môcť vynúcovať svoje práva, dajme tomu, um, aj v kontexte Grécka a našich um, odborníkov, ktorí um, sa presťahovali do Británie. Aj pre nich to bude zaujímavé ďalej. V bode 10 uh, sa hovorí o voľbách do Európskeho parlamentu. Toto je právomoc Európskej únie v prvom rade Členské štáty majú vo svojej legislatíve doplnkové ustanovenia, ale v každom prípade členské štáty nemôžu vydávať žiadne pravidlá, ktorým by, by sa porušovali práva občanov Európskej únie v Grécku. Napríklad eh, bol vydaný zákon, ktorý je v rozpore s európskym právom, čo sa týka uchádzať sa o post vo voľbách, pretože poslanci, ktorí sú eh, zárobkovo činní musia ešte predtým, než sa ukázajú post v nových voľbách, sa musia vzdať svoje funkcie, ktoré majú doteraz. To platí pre eh, Lotyšsko a Grécko. Ja si myslím, že je to v rozpore s európskymi pravidlami a s európskou legislatívou. Už vtedy som to tvrdil, keď sa tento zákon prijal u nás v Grécku. Ja som musel neskôr odstúpiť ako poslanec aj spolu so svojimi kolegami v gréckom parlamente. Uh, E, ešte nie je potvrdené, či budete alebo nebudete zvolení do Európskeho parlamentu. V iných e, členských štátoch sú um, pravidlá nezoditeľnosti, nekombinovateľnosti funkcií. Až po tom, čo ste zvolení do Európskeho parlamentu, sa môžete rozhodnúť, ktorý mandát si ponecháte. Či po v novom parlamente, vo vašom členskom štáte alebo v Európskom parlamente. U nás v Grécku je to tak, že najskôr musí e, takéto kandidát odstúpiť zo svojej funkcie. Um, nemôžu byť občania znevýhodňovaní. Nemôžeme sa diviť, že naši občania strácajú vieru v demokraciu, ak my ako poslanci v Európskom parlamente nemáme možnosť vyjadriť svoje postoje ako členovia našich politických skupín. Myslím, že je našou povinnosťou komunikovať aj s greckými občanmi, aj po tom, čo sme zvolili do Európskeho parlamentu. Myslím si, že sa s nami nezaobchádza rovnako. Ja som Um, a je členom Európskeho parlamentu, aj súčasťou uh, politickej skupiny ECR a sme vylúčovaní z mass médií už uh, dvakrát, uh, dajme tomu, um, mi bolo odmietnuté poskytovanie rozhovoru v Štrasburgu. Je predsa nepripustné, aby bolo prizvané um, prizvaný televízny štáb um, z našej krajiny. Tam sú potom pozvaní, dajme tomu, dva zastupcovia GUE, uh, ďalej zastupcovia EPP, SAD a nikto z našej politickej skupiny ECR. Uh, je to nepripustné. Ja som uh, sa na to stiažoval. A na toto sa musí pamätať a musí sa to napraviť. A tiež sme aj v greckých médiách, čo sa týka spravodajstva priamo z Grécka, vylúčovaní my, členovia skupiny ECR ja sa chystám predložiť pozmeňovací návrh, e, ktorý sa pokúsi to napraviť tak, aby prebiehal demokratický dialog a aby sa mohli zúčastňovať všetky politické skupiny e, na tomto demokratickom dialogu. Ak politické skupiny majú možnosť vyjadrovať sa k členským štátom a existuje tu povinnosť pluralizmu, teda médiá v členských štátoch musia dať priestor objektívne všetkým politickým názorom. Čo sa týka ECR. Tu som skonštatoval, že sme systematicky vylúčovaní zo spravodajstva v médiách v Grécku. Mm, toto som chcem ešte spomenúť v tejto súvislosti. Ďakujeme pekne. Myslím, že by sa to stiahovalo skôr e, na administratívu Európskeho parlamentu. Nesúvisí to celkom bezprostredne so správou o európskom občianstve, ale chcem vás vyzvať, pán kolega, aby ste oslovili administratívu parlamentu. Teraz dostáva slovo pani Ždanoka. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa pokúsim vyjadriť sa stručne. aj keď sa kolega príliš stručne nevyjadril. Chcela by som vyzvihnúť tento návrh správy, oceniť ho najmä vzhľadom na to, že sa venuje veľmi aktuálnej téme, spomína aj situáciu Brexitu a všetky problémy, ktoré s tým súvisia, najmä problém práva občanov, ktorí sa legálne rozhodli presťahovať sa z jedného členského štátu do iného členského štátu. A teraz ich práva sú ohrozené, spochybnené v Británii pre príslušníkov iných členských štátov aj e, sa to týka rovnakej miere e, občanov Británie v členských štátoch únie. Ostatných 27. viem, že e, sa vypracúva mimoriadne uznesenie na úrovni rokovacej skupiny o Brexite. Chystá sa na, na oktobrovú plenárku, ale predsa len si myslím, že naše odporúčania nemôžu byť uvedené len v úvodných ustanoveniach, musia byť súčasťou aj samotného jadra správy. Aj v normatívnej časti musia byť uvedené. Keďže ste, pani predsednička, spomenuli rozhodnutia koordinátorov, konkrétne rozhodnutie, ktoré sa týkalo zorganizovať seminár o petícii, ktorá sa týka Estonska a Lotyšska o obyvateľoch bez štátnej príslušnosti a o ich možnosti voliť. Je to dozomová situácia, ide tam o ľudí, ktorí sa presunuli z jednej Sovjetskej republiky do inej a potom, keď pred 25-6 rokmi došlo k ďalšej významnej zmene, e, títo ľudia prišli o svoje občianske, o občianske práva a tiež stratili právo voliť v krajine, v ktorej žijú. Majú dosť osobitný štatút sú v podstate podrobení Lotyšku a Estonsku, nemajú e, občianstvo v žiadnej z týchto krajín. Na táto kategória ľudí by sa podľa mňa tiež mohla v správe spomenúť, keď hovoríme o právach e, občanov. E, podľa mňa sa to týka aj ich. Ja k tomu predložím pozmeňovacie návrhy. Chcela by som zablahoželať spravodajky, Myslím si, že jej text je vynikajúci. Ďakujeme pekne. Pani Evi, aj vy ste tenová spravodajky, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, ďakujem. Cecília. Budem hovoriť stručne. Chcela by som zablahoželať pani spravodajkyni k správe, ak naozaj chceme prekročiť hranice len prázdnych slov. V kontakte s našimi občanmi musíme sa zamýšľať nad lepšími zárukami pre našich občanov, čo sa týka ich občianských práv. A to e, takých práv, ktoré sa týkajú bezprostredne života. Súhlasím aj s tými slovami kritiky, ktoré tu zazneli a ktoré sa uvádzajú v návrhu stanoviska, kde sa objavujú pochybnosti o prioritách, e, tak ako ich definuje komisia v žiadnom prípade nepredstavujú e, jednoznačné obhajovanie európskeho občianstva a občianských práv občanov. Myslím si, že je potrebné snažiť sa lepšie informovať e, o obsahu tohto pojmu občianstva únie. A tiež by sa mali vytvoriť jednoznačné štandardy, čo sa týka ekonomických, sociálnych aj ekologických práv a tiež by sa mala zajistiť čo najvyššia miera sociálnej ochrany. Iba tak by bolo možné dosiahnuť skutočnú nápravu a zmenu a naplniť tento pojem európskeho občianstva aj skutočným významom. A tiež eh, by to primalo našich občanov skutočne eh, ceniť si pridanú hodnotu tohto konceptu. Ešte jedna poznámka. Plne podporujem kritiku, ktorá sa objavuje v správe čo sa týka veľkého meškania správy o boji proti diskriminácii. Už 10 rokov sa na ňu čaká, 10 rokov sa čaká na definíciu tejto smernice. A to je nepripustné. Myslím, že sa musíme snažiť presadiť radikálnu zmenu v aktuálnom systéme, tak aby sme mohli zaručiť, taký rozhodovací proces, ktorý bude založený na tom, čo očakávajú naši občania, aby sme mohli naozaj s nimi plne spolupracovať, aby sme dosiahli eh, kultúrny a spoločenský pokrok. Musíme upustiť eh, od dogiem prílišnej úspornosti, politiky škrtov, ktorá sa ešte stále presadzuje v Únii. Ešte, stále vďaka, ešte raz srdečne vďaka kolegyne a budeme sa eh, vyjadrovať aj prostredstvom pozmeňujúcich návrhov. Ďakujeme pekne a teraz e, s potešením dávam e, slovo zastupkyni komisie. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Európske občanstvo je jadrom európskeho projektu. Táto správa Správa o európskom občianstve za tento rok je dôkazom jasného odhodlania podporovať európske občianstvo a je to spoločný záväzok komisie, rady aj parlamentu. Rada sa k tomu vyjadrila práve vo svojich záveroch, ako iste viete. V marci minulého roku sme zorganizovali vypočutie na túto tému. Toto vypočutie bolo súčasťou vášho výboru, výboru Jury, AVKO a LIBE. Aj tieto výbory sa významne zúčastnili na vypracovaní tejto správy a my sme si stanovili aj konkrétne priority a kroky na to, aby sme zlepšili možnosť vynútenia eh, si eh, občianských práv únii a tiež, aby sa to pozitívne prejavilo aj na dennodennom živote našich občanov, aby sme tiež podporili základné hodnoty v únii, ako aj demokratickú účasť občanov na našich procesoch. Chceli by sme oceniť reakcie, ktoré sme zaregistrovali eh, Myslím si, že je prínosné, že všetky tri inštitúcie sa snažia reagovať na obavy občanov a snažili sa stanoviť si priority v tejto oblasti. Ešte by som pripomenula, že ide o balík. V tejto správe prejednávame správu o občianstve, kde sa spomínajú priority a zároveň je to správa, ktorá je založená na článku 25 zmluvy a tu sa popisuje zhruba dianie za posledné tri roky, e, zatiaľ čo správa o občianstve sa pozera do budúcna. Tiež je tu pasáž, e, kde sa pozeráme na doterajšie výsledky z hľadiska toho, čo bolo prislúbené v minulosti, ako sme teda zaistili plnenie priorít, ktoré boli odsúhlasené v minulosti. Tiež by som chcela spomenúť, aj keď viem, že času je málo, že v tejto správe je mnoho priorít, pričom jedna z nich spočíva v tom, že vytvoríme a spustíme európsku kampaň o občianských právach v celej únii ešte pred e, ďalšími voľbami o dva roky. Aj toto bol jeden z významných výsledkov vypočutia, ktoré som spomenula. Myslíme si, že je potrebné lepšie informovať našich občanov o ich právach a tiež ako e, zaistiť ich plnenie. Tiež v tejto správe sú spomenuté priority, ktoré sa týkajú demokratickej účasti občanov. Spomínajú sa tu rôzne iniciatívy, vrátanie Eh, osvedčených postupov v snahe podporiť eh, využívanie eh, hlasovacích práv vo voľbách tiež je tu snaha zjednodušiť každodenný život našich občanov. To by som chcela pripomenúť, že komisia nedávno predložila návrh k jednotnému digitálnemu vstupu. To by bol veľmi významný nástroj, ktorým by sme uľahčili Eh, občanom využívať tieto práva aj na cezhraničnej úrovni. A tiež ste spomenuli viackrát aj otázku rovnosti, aj tá je významnou súčasťou tejto správy. Smernica o rovnoprávnosti je eh, jednou z priorit aj komisie a je, je súčasťou usporiadení predsedu komisie Junckera. Komisia je odhodlaná dodržiavať túto smernicu v plnej miere Tiež sme zmodernizovali pravidlá, ktoré sa týkajú núdzových cestovných dokumentov. To je súčasťou um, práva na konzulárnu ochranu. Tiež sa pracuje na identifikačnej karte a tiež na ďalších dokumentoch. A zverejnili sme včera výsledky dopadovej štúdie na túto tému. To je všetko. Viem totiž, že máte málo času, ale veľmi rada odpoviem na prípadne doplnkové otázky aj neskôr. Ďakujeme pekne. Je vždy zaujímavé vypočuť si takých ľudí, ktorí sú takí inšpiratívni ako vy. Je mi veľmi ľúto, že som vás musela prerušiť, ale musíme prejsť ďalej. Chcela by som sa opýtať, či je šok, pán Šogor prítomný, nie je a preto dávam slovo späť pani spravodajkyni. Ďakujem pekne. Ja využijem minútu, ktorú mám, na to, aby som sa poďakovala všetkým kolegom a poslancom, ktorí so mnou spolupracovali na príprave tejto správy, mm, všetci, ktorí prispeli k nej. Pretože máme záväzok, e, že chceme postupovať spoločne, jednoznačne a odhodlane. Libe pracuje takisto spolu s nami a všetci spravodajcovia rôznych stanovisk. Všetky by som sa chcela poďakovať aj pani Balenga za jej prácu. Mohli sme v podstate sa vyjadrovať a zabezpečiť to, že všetky veci sú súčasťou toho istého prístupu a presadzujeme jeden jednotný cieľ. Európske inštitúcie spolu, spoločne pracujú pre ochranu práv občanov. Európske občianstvo stavia na troch pilierach rovnoprávnosť, to znamená žiadna diskriminácia, právo na petíciu a účasť na demokratickom živote Európskej únie. Všetko ostatné je súčasťou týchto troch aspektov. Takže dúfam, že budeme môcť naďalej takto konstruktívne spolupracovať a mm, očakávam vaše pozmenujúce návrhy do 28. septembra Dúfam, že potom e, vo výbore jednoznačne v novembri rozhodneme na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ako som povedala, lehoto na pozmeňujúce návrhy 28. septembra 15.00 hlasovanie v tomto výbore bude 22. novembra. A teraz e, si pripomeňme E, spomienky. Tí z nás, ktorí boli v Taranto v Taliansku, to je ďalší bod. v e, záverečnej správe budú presnejšie závery, to bude koncom oktobra a chcela by som e, v podstate povedať to, na čo sme sa všetci v delegácii zhodli ako základné podmienky aj pre Ilva, aj pre Enny spoluprácu o udržateľnú budúcnosť, čo sa týka zdravia ľudí, ktorí žijú v oblasti Taranto. Inými slovami, dialog medzi spoločnosťami, ich vedením a občanmi Toto dialog by sa mal zlepšiť a všetci sme sa na tom zhodli, že by sa malo a dalo spraviť oveľa viac v tejto veci. E, delegácia e, počas tlačovej konferencie po e, prieskumnej misii uviedla, a ja by som chcela dnes zopakovať to, čo bolo uvedené vtedy, že v duchu Orhuského dohovoru participatívnejší a inkluzívnejší prístup e, k občanom môže pomôcť opätovne vybudovať dôveru všetkých zainteresovaných e, strán v regióne Taranto. A to naozaj doteraz chýbalo. Um, nečakajte nejaké veľké veci z tej správy, ale toto bolo potrebné povedať. Myslím si, že môžeme ísť ďalej. E, bod 16 je posunutý na neskôr a petícia 0867 2016 je ďalším bodom na našom programe. Bod 17 jedná sa o zákaz chemikálií a ťažkých kovov v detských hračkách. E, znie to blá, ako bláznivo, ale naozaj to existuje Takže rada odovzdám slovo priamo zástupcovi komisie, pretože predkladateľ petície momentálne nie je prítomný. Pán Forgelsan z komisie, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Smernica o hračkách Európskej únie stanovuje veľmi presné a veľmi prísne pravidlá, ktoré sa týkajú chemikálií a kovov v detských hračkách, hraní obce sú stanovené tak, že 10 ešte neškodného množstva môže byť v eh, týchto hračkách a pokiaľ ide o ťažký kov ako olovo, tak to môže byť len 5 Čiže tam je rezerva nejakých 90 až 95 pre iné zdroje. Komisia v predchádzajúcich rokoch túto smernicu sprísňovala napríklad pre kadmium a bárium. A tiež olovo bolo nedávno veľmi sprísnené. A tiež e, máme tu veľmi e, prísne hranice, ktorú sme, e, hranici sme dva krát sprísnili. E, teda celkovo táto smernica o bezpečnosti hračiek, odkedy v roku 2009 bola prijatá, bola 10 krát sprísňovaná, aby zodpovedala vždy najnovšiemu stavu vedia techniky ďalšie eh, hraničné hodnoty sa pripravujú, aby sme naďalej chránili deti zvýšeným spôsobom. K bodu 2 tejto petície by som chcel v krátkosti eh, dodať, že efektívny kontrolný systém eh, je v rukách členských štátov. Každý členský štát toto kontroluje a tiež podporuje spoluprácu dozorných orgánov a aby to komisia podporila ešte viac, tak financuje takéto dozorné akcie jednotlivých členských štátov. A teda dohľadovanie hračiek pritom hrá veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz otváram diskusiu, kolegovia. Nikto sa nechce vyjadriť k tejto téme, tak potom Eh, podľa mňa môžeme uzavrieť eh, tento bod s tým, že požiadame, myslím si, že by sme to mali posunúť na výbor Envy, zaslať na výbor Envy eh, ako informáciu, pretože ja osobne si myslím, že by sme mali vedieť, či je nejaký plán zakázať takéto látky úplne alebo nie to by mohla byť e, doplnenie odpovede a možno komisia je v najlepšej pozícii na to odpovedať, pretože ak tieto endokrinné dezruptéry a chemikálie, ktoré spôsobujú chronické ochorenia, reproduktívne ochorenia a tak ďalej, by mali byť zakázané. Takže možno by sme tentokrát to mohli poslať na Envy, ako informáciu a obrátiť sa na komisiu a požiadať túto otázku, či opýtať sa, či je plán zakázať tieto chemikálie alebo nie. To by sme radi vedeli. A zatiaľ necháme túto petíciu otvorenú. Dohodneme sa na tom? Vynikajúco dobre, ďakujem. Takže môžeme ísť na ďalšiu petíciu. 30 pán Olivier Bartel z Nemecka zákaz zmekčovadiel v EÚ v predmetoch každodennej potreby. Predkladateľ petície nie je prítomný, ale zástupca komisie je prítomný je a preto rada odovzdám slovo Ana Maria Blazriko alebo Valentíne Berato. Jedna z vás. Ďakujem pekne. Predkladateľ petície žiada zákaz použitia týchto zmekčovadiel v predmetoch každodennej potreby. E, komisia zaslala odpoveď v marci 2016. Odpoveď a odvtedy e, boli prijaté viaceré kroky, čo sa týka týchto látok nie je to v tom záverečnom dokumente, ktorý sme poslali v marci. Návrh Dánska a Európskej e, e, agentúry pre chemikálie ECHA, mm, na ktorú sa odkazovala komisia vo svojej odpovedi v marci, obsahuje už takéto hodnotenie. ECHA vtedy dospeli k záveru e, a poukázalo sa tu na zdravotné riziko a obmedzenie týchto látok je najvhodnejším spôsobom, ako obmedziť toto riziko. E, uzavrela by som to tým, že 28. E, augusta, to znamená nedávno, v súlade s našim nariadením e, komisia teraz pripravuje návrh obmedziť tieto látky v predmetoch každodennej spotreby a návrh komisie zašleme členským štátom koncom roka 2017. Rozsah návrhu ECHA sa týka všetkých uh, látok, všetkých štyroch látok, o ktorých sa hovorí. A Vymeníme ich pomaly, to znamená DEHP, DBP, BBP a DIBP. Tieto štyri látky, láty sa nachádzajú v tých e, e, materiáloch, ktoré môžu byť v priamom kontakte s pokožkou, e, môžu byť prehltnuté, vdýchnuté e, v, e, v súvislosti s používaním každodenných predmetov, e, vrátanie dverí E, je tu priamu expozíciu týchto e, látka a iných látok, napríklad v záhradách a podobne. Tieto látky, ktoré sú spomenuté, niektoré sa nachádzali aj v hračkách a tu už existuje obmedzenie. Je veľmi dôležité upozorniť na to, že je tu obmedzenie, že existuje zoznam e, v elektrických a elektronických tovaroch. Tento zoznam sa zmenil a teraz zahrne už aj tieto štyri látky a bude to uplatňovať v roku 2019. A e, na základe posledného stanoviska Európskeho súdneho dvora komisia požiadala Európsku agentúru pre bezpečnosť potravín, aby EFSA, aby zmenila svoj názor na THP e, pri povolovaní týchto látok e, v tovaroch, ktoré majú, dochádzajú e, v styku s pokožkou. Takže komisia rozhodne o tom, či je alebo nie je nutné prijať ešte ďalšie opatrenia v súvislosti s látkami, ktoré sa dostávajú do styku s potravinami mi komisia v podstate predložila celý rad aktivít, ktoré sú zamerané na obmedzenie prítomnosti týchto látok e, vo veciach e, v predmetoch priameho použitia, každodenného použitia, tak ako to žiada v petícii. Ďakujem pekne. E, otváram diskusiu. Eleonora, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela lepšie pochopiť jeden aspekt. Pokiaľ viem, tak endokrinné disruptory a ich vlastnosti eh, boli objasnené. Takže keď hovoríme o obmedzení použitia týchto látok v predmetoch každodennej spotreby, ja dúfam, že tým máme na mysli to, že chceme úplne obmedziť použitie týchto látok. Aj na základe toho, že existujú bezpečnejšie alternatívy, ktoré sa dajú použiť. Chcem len, aby ma niekto uistil v tom, že som to správne pochopila, teda niekto z komisie. Ešte stále sa teda skúma, ako sa s tým naloží, takže navrhujem, aby sme posunuli toto na Envy a aby táto petícia ostala otvorená. Už sa nikto nechce vyjadriť tejto diskusii, keďže vieme, že smernica nadobudla účinnosť v júni 2015 a bude uplatňovaná od roku 2019. Mm, medzi tým však e, mm, sa už mohol požiadať o určité výnimky. Bolo by dobre vedieť, či tieto výnimky boli udelené alebo nie. A takisto by bolo zaujímavé vedieť, e, čo komisia zistila, keď e, študovala tieto žiadosti o výnimky či teda existujú, alebo či skončili, alebo skončia, či sú časovo obmedzené tieto výnimky. To sú všetko informácie, ktoré by sme radi videli, takže možno by nám komisia mohla predložiť takýto popis a naznačiť aj budúce opatrenia, ktoré plánuje v tejto veci. To by bolo pre nás užitočné. A medzi tým, tak ako Evi správne povedala, necháme túto petíciu otvorenú a E, aktuálne sa e, budeme zapodievať e, odpovedou, teda aktuálnou informáciou komisiou tejto veci. Ja si myslím, že by sme to takisto mali posunúť na výbor Envy a opýtať sa ich alebo požiadať ich o ich názor. Dohodneme sa takto? musíme postupovať konzistentne. Ja si myslím, že keď je nejaká smernica, ktorá sa nám podarilo presadiť a museli sme na to vyvinúť veľký tlak a mm, politické diskusie, nemali by sme to jednoducho nechať tak v čase, keď má nadobudnúť účinnosť, ale mali by sme sledovať, čo sa naozaj deje aj v zákulisí, ak to možné je. Takže môžeme sa takto dohodnúť? Vys, vys, vidím, že kolegovia súhlasia. EPP jednoznačne za. Dobre, ďakujem pekne. Takže poďme na petíciu 2341. Takisto o zákaze používania chemikálie bisphenol A. Predkladateľ petície tu nie je, ale Jonathan Briggs za komisiu je tu, takže dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Predkladateľ petície v roku 2013 žiadal o zákaz používania a uvádzania na trh chemické látky bisfenol A, BPA na území EÚ. Aktuálna informácia k tej odpovedi, ktorú komisia poskytla v decembri 2014, je taká, že EFSA, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín, zverejnila komplexné stanovisko v roku 2015 ohľadom rizik BPA, bisfenolu A v potravinách zohľadňujú všetky relevantné dopady vrátanie endokrinných disrupčných dopadov a stanovila toler, tolerovateľnú denný, e, dennú, e, konzum, e, dennú spotrebu. Mm, takisto je tu EFSA správa z roku 2016 a v nej sa nezmenili závery, predchádzajúce závery EFSA. Komisia konala na základe rady EFSA tým, že navrhla nové opatrenie, ktoré významnou mierou znižuje limit pre povolené množstvo BPA e, z, pre materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami a navrhuje rozšíriť to cez od, e, nielen na plastické materiály, ale aj na relevantné obaly to znamená napríklad obaly na nápoje, či už plastové alebo plechovkové, kde sa používa BPA. Ehm, keďže v podstate, čo sa týka BPA, konkrétne zraniteľných vekových skupín, tu komisia ešte viac posilnila toto opatrenie, aby lepšie chránila malé deti ehm, do veku troch rokov tým, že navrhuje zákaz migrácie BPA do potravín z týchto e, materiálov, do potravín, ktoré sú určené pre túto vekovú skupinu detí. Takisto komisia požiadala EFSA, aby v plnom rozsahu prehodnotilo BPA na základe e, nových štúdí a vedeckých údajov aby sa odstránili tie ostávajúce nejednoznačnosti. Čo sa týka použitia BPA v ďalších produktoch spotreby, komisia posilnila požiadavku na BPA v hračkách tým, že znížila limit, ktorý bude platný od budúceho roka. Komisia takisto prijala nariadenie, ktoré zakazuje BPA v papíroch papieri, ktorý sa bežne používa na príjmové doklady. E, takisto beta je v rámci kandidátskych látok e, v rámci RIČ, pretože má e, vlastnosti, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory, takže je potrebné požiadať vždy o povolenie na použitie tejto látky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidíte z odpovede komisie, už tá písomná odpoveď, ktorú sme dostali, tá bola z roku 2014, takže to vaše dnešné vyjadrenie je veľmi, veľmi užitočné. E, otváram diskusiu, kolegovia, ak sa chcete vyjadriť. Nikto? Myslím si, že by sme mohli postupovať následovne. Teraz sme naozaj dostali úplnú aktuálnu informáciu o tom, čo komisia spravila. Takže na čase uzavrieť túto petíciu, keďže komisia prijala množstvo opatrení na riešenie tejto veci. Môžeme sa na tom dohodnúť? Dobre, ďakujem. A poďme na ďalšiu petíciu. To je petícia 1075 o údajnom poškodení e, z z osvežovačov vzduchu. Predkladateľ petície tu nie, ale zástupca komisie tu je. Takže Ana Maria Blázriko alebo Valentina Bertato, jedna z vás za komisiu, nech sa páči. Gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Tento predkladateľ pedície sa vyjadruje k domnelým škodlivým látkam, ktoré sa nachádzajú v produktoch ako napríklad osviečovače vzduchu. Musím... I absolutely do not understand in my headphone. Máme tu technický problém, musím vás e, trošku prerušiť teda. E, mám hovoriť po anglicky? Nie, nie, nechceme vás nútiť, aby ste hovorili po anglicky. Anglická kabina už opäť e, pracuje, takže no, niečo zaujímavé sa tu odialo. Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Takže Keďže môžem ďalej hovoriť o mojom materinskom jazyku, tak túto príležitosť využijem. Predkladateľ petície má obavy k negatívnym dopadom chemických látok, ktoré sa nachádzajú v rôznych produktoch, ktoré spotrebitelia používajú dennodenne. Najmä tu ide o osviežovače vzduchu, ako som už povedala. Z roku 2005 máme štúdiu, z ktorej to vyplýva a táto potom potom bola hodnotená aj vedeckými výbormi. Potom boli ďalšie štúdie, ktoré sa týkali týchto produktov. Neskôr napríklad efekt. Tu ide o expozíciu a dopady medzi rokmi 2010 a 2013 sa toto konalo. Aj táto štúdia mala za cieľ zaoberať sa chemickými látkami, kvantifikovať ich. Išlo tam o čist čistiace prostriedky, osviežovač vzduchu, hygienické produkty, teda produkty na dennú hygienu a tak ďalej. E, takže tam išlo o expozíciu spotrebiteľa, aby sme ju zachytili. E, záver, v žiadnom prípade tieto e, tieto emitované látky neprekročili prahové hodnoty, ktoré pre tieto škodliviny boli stanovené. No a potom máme ďalšie údaje, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľských zväzov a ich prieskumov. E, tam sa e, zaoberali látkami, ktoré sú v parfumovaných e, sviečkách alebo no, v nejakých mm, voľných sviečkách. No a tam sa tiež nenašli nejaké zvýšené hodnoty. Ako viete, my máme v Únii veľmi e, komplikovaný a veľmi dobre prepracovaný systém na informáciu spotrebiteľa. A to, čo je v týchto osvedčeniach, to vyplýva zo Všeobecnej smernice o bezpečnosti produktov a tu sa hovorí, že všetky produkty, ktoré sa dostávajú na trh, musia byť bezpečné. To je úlohou výrobcov, aby sa postarali o to, že všetky produkty, ktoré sa dostávajú na trh, musia byť bezpečné a nesmú obsahovať žiadne škodlivé chemické látky. Teda výrobca to musí vždy dokázať a to sa týka aj plnení noriem, ktoré stanovuje cen. Konkrétne osviežovače vzduchu k tomu sa vyjadruje predkladateľ petície a cen predložil k tomuto tiež normy, napríklad horné hranice emisí, informácia spotrebiteľa a tak ďalej, to je všetko pokryté. Potom špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú týchto produktov. Tieto osviežovače vzduchu to sú zmesi chemických látok a toto je pokryté CLP, teda <clears throat> nariadenie o označovaní a tak ďalej. To znamená, že toto musí byť príslušne označené ak e, obsahujú nejaké senzibilizujúce alebo alergénne látky. Okrem toho, podľa smernice REACH je možné tieto látky obmedziť, ak sa dokáže, že tieto sú pre spotrebiteľa nebezpečné. Cez smernicu ríč je zakázané aj to, že 1,4 dichlorbenzén môže byť tu obsiahnutý. Takže tiež chcem poukázať na to, že členské štáty v konečnom dôsledku nesú zodpovednosť za dodržiavanie týchto procesov, tiež majú dohľad nad trhom a keď sa zistia takéto škodlivé látky, tak potom e, cez RAPEX je potrebné poslať hlásenie. E, my sme dostali v roku 2016-2011 takýchto hlásení, pretože obsahovali benzény. Takže záverom môžem povedať, že tento právny rámec, ktorý máme, je dostatočne vhodný na to, aby sme primeraným spôsobom chránili spotrebiteľov pred týmito údajne škodlivými látkami. Áno, takže máme smernicu, máme RAPEX, máme všeobecnú smernicu o, o bezpečnosti produktov a myslím si, že komisia sa k tomu vyjadrila dostatočne jasne. E, samozrejme, kolegovia, môžete sa k tomu vyjadriť, ale nezdá sa mi, že by niekto sa chcel k tomu vyjadriť. Takže ja si myslím, že komisia naozaj e, vysvetlila všetky tieto prieskumné metódy a vyjadrila sa aj k RAPEXu aj e, teda to je ten systém časného varovania pre nepotravinové výrobky, ako aj všeobecnej smernici o bezpečnosti produktov. Takže toto sme dostatočne prebrali a môžeme prejsť na ďalší bod programu. To je petícia 1379, kde ide o ochranu e, zvierat a ľudí e, pred toxínmi a pesticídmi. Je tu pán doktor Menache, takže nech sa páči, máte slovo. E, pani doktorka Menachy. E, dobrý deň. E, ja sa volám Gizela Orbán a tuto v tejto petícii ide o podporu pani Gabriele Menclo a Sandra Bank z a tiež doktor Andre Menáš, ktorému by som teraz odovzdala slovo. Ja by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu za túto príležitosť, že sa môžem vyjadriť na túto tému a chcel by som sa poďakovať aj mimovládnym organizáciám, ktoré vypracovali túto petíciu. Dôvodom petície je, že my si myslíme, že e, REACH v svojej terajšej podobe nedokáže ochraňovať občanov Európskej únie z viacerých dôvodov. E, REACH sa opiera o údaje pochádzajúcich zo zvierat a nie nie je tam dostatok dát, ktoré by pochádzali od ľudí. E, keď sa hovorí napríklad o testovaní na zvieratách, ja ako veterinár, e, ja keď môžem, e, keď, keď testujem nejaké lieky, tak ich nebudem e, testovať na papagajoch, keď ich chcem využívať pre kone. A e, ľudské e, lieky sa testujú na potkanoch. Pohovorme si trošku o bisfenole A. Bisfenol A a, bisfenol A a jeho výsledky sa zakladajú na, na týchto na, na, na, na skúmaní a testov na zvieratách a mm, mm, keď sa to testuje samozrejme e, na potkanoch, tieto, e, tieto potkany sú už viac rozšírené ako e, myši, tak sa to testuje na týchto pod, potkanoch. My vieme, že toto je endokrinný disruptor, tento bisfenol A, a tí, čo vedia, ako fungujú endokrinné disruptory, tak vedia, že to nie je len taký jednoduchý vedľajší účinok, toto môže spôsobiť spôsobiť miliardy, miliardy mm, a e, môže spôsobiť miliardy reakcií v ľudskom tele. Takže naozaj to musíme opätovne preskúmať. Musíme sa pozrieť na tieto testy, ktoré sa robili za účelom ochrany verejnosti a prečo sa tieto opierajú o výsledky, ktoré pochádzajú z testov na zvieratách. A druhý dôvod, prečo som povedal, že REACH e, nepostačuje na to, aby chránila občanov e, Európskej únie. My sme e, tiež ignorovali veľké množstvo ľud- údajov, humaných údajov, ktoré sme jednoducho in- ignorovali napríklad ľudia, ktorí pracujú v automotíve priemysle alebo pracujú v rôznych odvetviach priemyslu. My sme z týchto ľudí, od týchto ľudí vedeli, by vedeli, boli vedeli získať mm, informácie a mali, sme, mali by sme mať na základe Horizonu 2020 e, program na minotorovanie týchto ľudí, e, pretože e, v roku 2003 dieťa, ktoré sa narodilo, malo 300 chemických látok v tele, ktoré tam nemali čo hľadať. Takže naozaj máme veľkú oba, veľké obavy, ktoré by v júni 2020 227 mali byť nahradené 300, e, mali byť doplnené 300 chemikáliami, ktoré e, už sa našli v e, ľudskom organizme a e, možno je to aj e, šokom, e, že v západných krajinách deti, ktoré sa tu narodili, ešte kým budú mať 40 rokov, ochorejú veľké percento z nich na rakovinu. Od 50. a 60. rokov vieme, že tabak spôsobuje rakovinu a to sa zaklada na epidemiologických údajoch a teraz e, e, keď chceme byť milí, môžeme povedať, že sme vynechali tieto humánne dáta, tieto údaje, pretože mm, sme si to nevšimli, ale toto je hrubá nedbalosť. Toto je hrubá nedbalosť, pretože v 21. storočí by sme mali končiť s testami na zvieratá a nemali by sme používať um, potkany na to, keď chceme testovať látky, ktoré sú dôležité pre ľudí a, a, a v roku 1946 sa to stalo právnou požiadavkou testovanie na zvieratách, ale vážené dámy a páni, my sme 70 rokov zaostávame za vedou pretože tieto výskumy na zvieratách nemôžu ukázať, čo sa udeje v ľudskom organizme. My máme epidemiológiu, toxigenómiu, my máme e, rôzne e, údaje a politická vôľa je to, čo nám teraz chýba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa obraciam na pani Šute, predstaviteľku komisie. E, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela zareagovať e, na tie obavy, ktoré predkladá e, petícia. My samozrejme, že do určitej miery toto zdieľame. Komisia pri viacerých príležitostiach poukázala na to, že aj my by sme chceli mať sofistikovanejšie metódy, lepšie predvídateľné metódy ako testy na zvieratách, na ktoré sme sa spoliehali v minulosti, ale sú tu aj veľmi dôležité záležitosti e, v našom rámci regulatívnom, e, pod, e, podľa ktorého musíme pracovať. Smernica REACH tam ešte neexistovali žiadne um, mm, zvieracie alternatívy, ale my máme aj ochranu zvierat, ktoré sa využívajú na vedecké účely. A tento predkladateľ petície povedal, a tý, e, teda sa vyjadruje väčšinou kríč Ríč a k Echa. Echa vydala správu o využívaní alternatívnych technikách na miesto zvierat a táto správa potvrdzuje, že e, veľmi veľa týchto údajov sa e, získavalo z e, testov, ktoré sa robili ešte predtým, než vstúpil do platnosti ríč. A potom máme veľmi veľa údajov, ktoré sa týkajú toho komplikovanejšieho ľudského organizmu a jeho zdravia a e, tiež využívame aj možnosti prispôsobenia sa, ktoré sú ponúknuté v smernici ríča. a toto môže využívať chemický priemysel a napríklad aj ten, tá, tú zásadu toho tej poslednej inštancie, takže tam boli využité všetky iné technológie. Keď sa pozrieme na tie štúdie, ktoré vyšli ešte pred smernicou REACH, môžeme povedať, že my sme využívali menej testov na zvieratá, ako sme pôvodne plánovali a potom aj menej týchto informácií sme získali ešte predtým, než vôbec vstúpil do platnosti REACH. Tiež by som chcela podotknúť, že komisia, členské štáty veľmi tvrdo pracujú na tom, aby REACH pravidelne, pravidelne aktualizovali. Teda tu nemáme nejaké automatické metódy tieto metódy vždy preskúmavame vzhľadom na ich schopnosť poskytovať príslušné údaje. Napríklad máme tu prílohy, ktoré sa týkajú senzibilizátorov pokožky, takže naozaj my máme komplikovanejší prístup, ako hovorí predkladateľ petície. A teraz tie metódy, ktoré sa využívajú, boli aktualizované o 24 nových nových metódov a máme 25 metód, ktoré už fungujú. Komisia súhlasí v tom bode s predkladateľom petície, že budúcnosť bude záležať od toxikologických cestičiek a my musíme vyvíjať aj nové metodológie. Avšak e, toto mm, je možné toto bolo vyvinuté len nedávno na úrovni OECD a naša legislatíva s nimi veľmi úzko spolupracovala. Na nešťastie však dnes nemáme e, medzinárodne štandardizované metódy, ako by sa toto malo uplatňovať v legislatívnom rámci. Viaceré moderné metodológie boli skúmané vzhľadom na ich účelnosť pri testovaní, napríklad rôzne technológie o mix, ktoré sú medzi týmito novými technológiami. Avšak dnes musíme konštatovať, že situácia je stále taká, že nie sú schopné nahradiť eh, používanie testov na zvieratách. Pokiaľ ide o toxikogenómiu, e, to stále je ešte len na úrovni hľadaní dohody a ako sa tieto dáta majú interpretovať. Takže určite nám to bude trvať ešte určitú dobu, kým tieto metódy budeme vedieť uplatniť v legislatívnom procese, ale aj ten e, potenciál e, značného zniženia testov na zvieratách ešte momentálne nebol dosiahnutý dosiahnutý. OECD zaukolovala pracovné skupiny, aby v roku 2018 boli vydané už správy ktoré sa týkajú týchto údajov, ktoré vychádzajú z týchto transgenomických a ďalších metód. Ale potom my si želáme, my máme naozaj najprísnejšiu legislatívu, ale je aj veľmi flexibilná, ktorá môže využiť aj iné údaje, ktoré neboli získané testovaním na zvieratách Takže toto musí byť dôverohodné a vedecky využiteľné. E, teda môžem povedať, že komisia hodnotila tieto testovacie schémy a ako ríč chráni ľudské zdravie a mm, životné prostredie. My sme k tomu vydali správu, ktorú by sme začiatkom roku 2018 chceli e, schváliť a táto správa preskúma tieto mechanizmy mm, ríč, ako môžeme znížiť tieto škodliviny a ako znížiť škodlivé dopady na ľudské zdravie. My súhlasíme s tým, že ak budeme mať takýto preventívny prístup, Ehm, tak eh, aj tak bude potrebné hodnotenie a dohľadovanie. My chceme, aby naši vedci využívali tie naj, eh, najpokročilejšie eh, metódy, ako náhle budú vedecky dokázané, ale musíme mať aj určitú predvídateľnosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram diskusiu pani Evi. Ďakujem. Snažíme sa vychádzať z faktov. Európska komisia a únia škrtajú každoročne rozpočet, ktorý je vymedzený na výskum um, o alternatívnych metódach. Je to jednoducho fakt. Každoročne vidíme, že sa tieto rozpočtové prostriedky znižujú Ide pritom o prostriedky, ktoré sú vyčlenené na výskum alternatívnych metód. Ďalej ďalší fakt. Pokusy na zvieratách je to model, ktorý sa nikdy neoveril, nevalidoval. To znamená, že sa tu pracuje s metodami porovnávania a tu musíme skonštatovať, že sa to nikdy ne povolilo, nikdy nebolo vydané um, osvedčenie a pritom e, sa lieky, chemické zlúčeniny povolujú bez nejakého overenia. Komisia neustále tvrdí, že v budúcnosti by chcela upustiť od pokusov na zvieratách, ale úprimne povedané, ja by som veľmi rada podporila túto petíciu, ktorá sa tu predkladá. Tisíce ľudí ju podpísali a už boli k tejto téme predložené mnohé iné petície. Väčšina z nich však bola už uzavretá, žiaľ. A to veľmi povrchným spôsobom. Teda, a to sa stalo prosím v tomto výbore. Vždy sme sa odvolali na odpoveď na Európsku občianskú iniciatívu a k tejto téme bola aj veľmi významná Európska občianská iniciatíva predložená. Nemali by sme neustále odpovedať e, tou istou formou. Komisia vždy odpovedá tak, ako aj e, vtedajšia e, občianská iniciatíva. Jednoducho sa to kopíruje. Myslím si, že je to pritom mimoriadne naliehavá téma. Čoraz viac občanov je znepokojených toto situáciou nie sú spokojní s takouto čiastkovou odpoveďou, ktorá bola predložená na Európskou všetkú iniciatívu. Nie sú naši občania spokojní s takýmito odpovediami. Je potrebné odviesť ešte veľký kus práce aj na politickej úrovni, je potrebné zhromažďovať informácie, ďalej je potrebné ich zanalizovať, eh, šíriť osvetové kampane, už máme k dispozícii veľa údajov a tie sú čiastočne aj veľmi jasné. Mali by sme sa snažiť zhromažiť politickú vôľu a konečne konať. Myslím, že je dobré, ak by petícia ostala otvorená. a Chcela by som požiadať výbor pety, aby sa zaoberal týmito otázkami. Mali by sme eh, teda dať priestor predkladateľom petície. Títo totiž majú k dispozícii neustále nové nové informácie a nemôžeme tieto petície neustále len uzatvárať bez toho, aby sme ich dôkladne analyzovali. Chcela by som, aby komisia sa vyjadrila aj k škrtaniu rozpočtových prostriedkov pre výskum alternatívnych metód. Toto predsa úplne zamieta akékoľvek pokusy upustiť um, od pokusov od pokusov na zvieratách. Ešte niekto, prosím? Zahlasil slovo? Ak nie, tak dám slovo späť predkladateľom petície na dve minúty. Nech sa páči. ich bitte, dass wir... Chcela by som požiadať, aby petícia ostala otvorená a aby sa o nej rozhodlo v náš prospech. Ak by sa to nestalo, chceli by sme požiadať o písomné vyjadrenie, ale v tomto prípade by sme totiž zvážili predloženie žiadosti aj na Európsky súdny dvor. Ďakujem. I didn't, could you elaborate that a little bit? I didn't really understand. Mohli by ste to prosím trošku rozviesť? Nepochopila som celkom, čo ste presne hovorili. Žiadate, aby petícia stala otvorená a okrem toho, mohli by ste prosím vysvetliť e, e, ešte nejaké podrobnejšie vaše zámery? Ich möchte, dass die Chcela by som požiadať, aby petícia a, a aby o nej bolo rozhodnuté v náš prospech a aby petícia ostala otvorená a aby sa o nej naďalej hovorilo o tejto téme. A tiež chcem, aby sa o tom rozhodlo v náš prospech. The point that I didn't understand was the reference to the European Court. Ja som nepochopila to, čo ste naznačovali o tom súde. You were mentioning in your statement. Ak by bola e, naša petícia totižto uzavretá, ak by sa o nej nerozhodlo v e, našom vnímaní kladne, zvažujeme, že predložíme žiadosť aj na Európsky súdny dvor. Keďže tu ide aj o zdravie a ochranu zdravia e, nás a našich občanov. Yes, okay. okay. So what you're saying is that either we... Dobre, takže buď otvorí, necháme petíciu otvorenú, tak ako žiadate, Alebo zažalujete výbor? Ešte sa to nikdy nestalo. Nikdy som ešte nemala dočinenia s takýmto vyhlásením. Ešte predtým, než som vôbec e, e, vyslovila nejaký záver, takže mm, možno by sme to mohli nejako uzavrieť. And I, I would like to draw your attention. Chcela by som upozorniť na to, že v našom výbore sme v septembri absolvovali stretnutie minulého roka, keď sme rozhodli o tom, že opätovne prehodnotíme a prejednáme petície, ktoré sa týkali glyfosátu a to je jedna z tých škodlivých látok, ktorú spomínate, e, do 18 mesiacov a to sa chystáme aj urobiť e, do pol roka. Ja teda navrhujem, aby sme ponechali otvorenú túto petíciu spolu s niektorými podobnými ďalšími petíciami z tej istej tematickej, tematickej kategórie, aby sme sa nimi zaoberali zhruba o pol roka a zatiaľ ponecháme petíciu otvorenú. Súhlasia kolegovia? Zdá sa, že prikyvujú. Dobre, takže takto to rozhodneme. A zatiaľ nás teda ešte nebudete žalovať. To nás teší, pani Evi. Pani predsednička. Mohli by sme postúpiť túto petíciu tiež výboru Envy? Pretože tento rok v najbližších mesiacoch sa chystá revízia smernice o testovaní na zvieratách v laboratóriách a možno by bolo užitočné aj v prospech diskusie vo výbore Envy, aby sa zahrnuli aj občania a ich postoje do tejto revízie. Áno, vynikajúca poznámka. Áno, zašleme túto petíciu pre informáciu výboru Envy. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste prišli. Želám vám šťastnú cestu domov. A teraz sa budeme venovať ďalšiemu súboru petícií, konkrétne bod 22 na našom programe, petícia 130, 131, 134, 154 a 155. Máme tu predkladateľov petície, máme tu predkladateľov všetkých týchto petícií. E, každý zastupuje jeden z Kanárskych ostrovov za Tenerife. Je tu ešte faktická poznámka. Pán Mato, chcel by som sa opýtať, ak dovolíte, Ja som to pochopil tak, že tieto petície budú zahrnuté do programu za predpokladu, že budeme mať k dispozícii správu komisie. To sa nestalo. Ja veľmi rád dám priestor našim predkladateľom petície. Ja som tiež prislúbil svoju účasť. Nevadí mi, ak sa to prejedná, preberie. Chcem sa len opýtať na jednu vec. Buď budeme zahrnutí do procesu alebo potom nebudeme prizývať predkladateľov petície, až kým nebude k dispozícii dokumentácia od komisie. Ďakujeme, pán kolega. Môžem vám povedať, že tieto petície sú dnes na programe po tom, čo o tom rozhodli koordinátori 10. júla tohto roka, kde sa rozhodlo väčšinou koordinátorov, že sa zariadia tieto petície dnes na program. A preto veľmi rada otváram teraz priestor, otváram diskusiu o týchto petíciách, aby sme rozhodli o ďalšom postupe, tak ako som to naznačila. Veľmi rada teraz dávam slovo najskôr pánovi Santiagovi Peresovi Garciovi, ktorý zastupuje petíciu 134. Ak sa nemýlim, máte pre nás PowerPointovú prezentáciu. Dobre, takže ideme na to. Najskôr Tenerife. Muchas gracias, señora presidenta y señores y señores diputados. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážni poslanci. Keď legislatíva štátu alebo regiónu je jednoznačne v rozpore s územným plánovaním a ak dochádza k vyvlastňovaniu, ktoré sú povolené aj po odobrení štátnej správy, ak oddelenie medzi plánovacím odborom, ktoré odobruje stavebné povolenia a taktiež medzi oddelením, ktoré má na starosti ochranu životného prostredia. Tým sa predsa zaručí, že tieto e, plány by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia. Ak sa toto deje v krajine, kde riadni sudcovia nemôžu zrušiť platnosť e, platnej legislatívy, ak teda súdne náklady, náklady na súdne konanie stiažujú prístup e, k tomuto súdnemu konaniu. E, odvolávam sa na článok 100 47 eh, dohovor o ľudských právach, ak sa porušuje tiež Arhuský dohovor, tak eh, celkom iste si viete predstaviť, eh, že sa um, vytvára prostredie pre porušovanie základných práv, a taktiež zákaz svojvoľného rozhodovania verejných orgánov sa porušuje, ako aj mechanizmy na ochranu životného prostredia sa porušujú aj Európskej únie, aj vnútroštátne mechanizmy a preto je ohrozené eh, všeobecné dobro. Toto presne sa deje na Kanárskych ostrovoch eh, od odsúhlasenia zákona z 13. júla. Ide o zákon na ochranu pôdy a životného prostredia. Tým tento zákon vlastne nahrádza predchádzajúci zákon, ktorý bol schválený začiatkom roku 2000. Nový zákon zjednodušuje a liberalizuje údajne konania, ale v skutočnosti e, je nezodpovedný, je nevyvážený, nezohľadňujú sa obnoviteľné zdroje energie, nepodporujú sa a tento nový zákon taktiež zavádza celý rad nástrojov, ktoré sú provizornej povahy. Pričom spoločným menovateľom je rozširovanie rozhodovacieho procesu a tiež rozhodovacích právomocí. A tiež to znamená, že občania sú zraniteľnejší, a sú odrádzaní e, zúčastňovať sa takýchto konaní, ktoré sú teraz e, už legálne. Máme nástroje e, na plánovanie cestovného ruchu a tieto projekty umožňujú konanie na akékoľvek pôde bez hľadu na jej označenie, na jej klasifikáciu. Je možné budovať, stavať na tejto pôde a taktiež vytvárať športové zariadenia a rôzne iné zariadenia cestovného ruchu a toto sa môže schváľovať autonómne bez ohľadu na um, normy stavebného povolovania. Právo vyvlastňovať alebo zhabávať pôdu, ktorá bola eh, predtým chránená pred takýmito účelmi. Takéto projekty majú povahu právnych štandardov a okrem toho v skutočnosti nemajú žiadnu mm, právnu povahu, sú to len vykonávacie projekty, ktoré sa zdajú, že majú inú povahu. V skutočnosti um, sú svojvoľnej povahy, sú v rozpore s so zásadami a princípmi eh, miestnej komunity na ochranu životného prostredia. My sa teda tu snažíme bojovať za práva našich občanov, eh, za dodržovanie ich základných práv. Tiež eh, sa snažíme dodržiavať právo pôdy, ktorého cieľom je brániť umenúcovanie legislatívy, čo je mimoriadne zložité najmä v oblasti životného prostredia. Občania nemajú možnosť zúčastňovať sa vytvárania týchto štandardov a tiež to bráni uplatňovaniu európskych štandardov a zákonov. Teda odteraz naše práva budú podkopané, obmedzené, nebrali sa do úvahy e, ani e, články 3, 11 a 191 zmluvy o fungovaní EÚ. Prepašte, už ste prekročili dvojnásobne vymedzený rečnícky čas, e, tak aby sme dali priestor ostatným kolegom za ostatné ostrovy. Prosím, láskavo ukončite svoje vystúpenie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chceli by sme požiadať, aby táto petícia ostala otvorená, tak aby parlament, ako aj komisia, mohli sa snažiť o opätovnom zvedenie európskych štandardov na našom území. Ďakujeme pekne teraz za La Palmu. Dostáva slovo pani Maria Vanessa Catalán González slovo. Prosím, láskavo 3 až 4 minúty maximálne. Muchas gracias, señora Ďakujem pekne. Pani predsednička príjme popoludnie. Ja zastupujem ostrov La Palma tento ostrov pokrýva 700 km štvorcových, 18 tisíc obyvateľov žije na tomto ostrove. Je to prírodná rezervácia tiež e, s označením UNESCO. Ostrov má viac ako 4900 e, domácich prírodných e, druhov a tiež 200 druhov, ktoré žijú iba na ostrove. Majú tam svoje prirodzené miesto výskytu a sú chránené a sú zahrnuté aj v sieti Natura 2000. Zákon 2 2016, ktorý bol schválený v parlamente Kanárskych ostrovov minulý rok, je hrozbou pre náš ostrov, pretože umožňuje eh, budovanie zaradení cestovného ruchu bez akýchkoľvek obmedzení na celom území ostrova a ohrozuje tým priamo naše dedictvo, tiež eh, celkovo celé naše územie. Tento nový zákon umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom e, iba s rozhodnutím vlády odobrenie akéhokoľvek projektu, stavebného projektu a vôbec sa nezohľadňujú územné aspekty ani e, územný plán pre rozvoj celého ostrova sa neberie do úvahy. tiež najvyšší súd e, z rušil plá, platnosť územného plánu pre La Palma. Tento zákon sa snaží zachrániť celý rad rôznych e, developerských projektov ktoré sa pritom nachádzajú v e, zóne mimoriadnej ochrany, aj e, v takých zónach, ktoré sú zahrnuté do, do siete Natura 2000. Ide o e, región Tamanky, tam sa nachádzajú rôzne prírodné rezervácie, sopky, taktiež lávové kanály, ako aj veľmi vzácne druhy fauny a flóry, mnohé sú ohrozené. Ďalej Ďalšia oblasť Remo. Aj tu sú e, rastlinné a živočišné druhy, ktoré sú ohrozené a chránené. Ide pritom o prírodné chránené oblasti, preto chceme požiadať, aby sme mali možnosť e, chrániť naše zdroje aj z hľadiska obživy z polnospodárstva a to by znamenalo ohrozenie nášho živobytia a tiež e, ohrozenie našich potravinových zdrojov. Prosím, pomôžte nám chrániť náš ostrov aj naše dedictvo. Ďakujeme pekne. Vidíte, dá sa to veľmi šikovne vtesnať e, množstvo informácií aj do kratšieho časového úseku. To nás teší. Ďalej za Lagumeru dostáva slovo pán Ruben Martinez. Nech sa páči. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y todos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemné popoludne. Ja som zostrovala Gomera, je to veľmi rôznorodé územie a máme 4128 živočišných druhov a viac ako tisíc z nich e, sú endemickými druhmi pre Kanárske ostrovy. Je to európsky región s najvyšším počtom endemických druhov na štvorcový kilometr. V Lagomera má 25 špeciálnych ochránených zón a 3 špeciálne zóny na ochranu vtákov. Máme ekosystém, ktorý v podstate sa stráca z európskeho kontinentu a tento nový zákon môže mať negatívny dopad na takéto veľmi dôležité živočišné druhy. Ehm, Lagomera dostala v podstate európsku odmenu, európsky char, európsku chartu pre udržateľný rozvoj. Išlo o to, aby sme presadzovali udržateľný rozvoj, ako aj rozvoj cestovného ruchu v chránených oblastiach v Európe. Ostrov bol vyhlásený za svetovú rezerváciu biosféry e, z UNESCO. Podľa nového zákona e, ostrovy Eliero, La Gomera a La Palma. Tu sú ohrozené tie chránené oblasti, ktoré sme spomenuli a ten zákon je proti tomu rámcu, ktorý bol vypracovaný zo strany Európskej únie v rámci agendy o európske udržateľný cestovný ruch. Nezaručuje sa tu ochrana prírody ani správne hospodárenie s prírodnými zdrojmi Nerešpektujú sa princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu, nepríjma sa integrovaný globálny prístup, e, nepripravujú sa dlhodobé plány ani polnohospodárstva, dáva sa prednosť cestovnému ruchu, prednosť pred pôvodnými plány, ktoré boli dohodnuté nezvyšuje našu mieru rozvoja, nezapája všetky zainteresované strany a v žiadnom prípade e, nikdy neboli konzultovaní sociálni aktéry pri príprave návrhu tohto zákona. E, nerešpektujú sa týmto zákonom žiadne stanovené limity a e, nezabezpečuje sa ani stále monitorovanie kontrolných mechanizmov. Takže teraz v podstate ochrana našich živočišných druhov závisí od vás všetkých. Ďakujem pekne. Za ostrov El Hierro vystúpi Juan Ramon González Santana. Nech sa páči, máte slovo. E, príjemné popoludne, pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Ja som z ostrova El Hierro. A ja by som sa chcel poďakovať pani predsednička aj vám, dámy a páni, za to, že som mohol prísť medzi vás z ostrova Elier. O cieľom mojej prítomnosti je e, odsúdiť e, zákon e, priamo pred, dovolím si odsúdiť tento zákon pred Európskym spoločenstvom, pretože EÚ, environmentálna politika sa e, tým ohrozuje. E, Eliero má, a, je malý ostrov a má viac ako 10 tisíc obyvateľov. Je to jeden z najvzdialnejších regiónov Unie a najizolovanejší. E, je tu veľmi neprimeraná a, trasa, či už letecká alebo lodná, aby sme mohli rozvíjať naše hospodárstvo. Nás nástroj jednotného plánovania cestovného ruchu, ktorý sme zaviedli mal údajne uznať povahu náš, náš, a ochrániť naše územné vody, ale ohrozuje národný habitat a ohrozené druhy ako rastliny, tak živočíšne. El Hierro má veľké e, kultúrne dedičstvo, Eh, je tu 11 endemických druhov eh, rastlín a eh, nech je to región, ktorý má najväčšiu mieru ochrany alebo najväčšiu mieru chránených území v porovnaní na celkovú plochu. A toto kultúrne dedičstvo a prírodné dedičstvo je teraz ohrozené. V roku 2000 bolo naše územie vyhlásené zo strany UNESCO za rezerváciu a e, v roku 2014 e, tu bol chránený park e, ako celý ostrov. Je to jeden z mnohých vulkanických ostrovov. A prinieslo to mnohé pozitívne dôsledky. A z oktobra 2011, keď došlo k výbuchu sopiek, 60 územia ostrova El Hierro E, sú chránené oblasti, prírodné rezervácie, vidiecké parky, špeciálne oblasti ochrany morí a ochrany vtákov. Takisto by som chcel upozorniť aj na e, vidiecký park de la Frontera, ktorý je špeciálnou chránenou e, zónou, ktorá bude asi najviac negatívne ovplyvnená touto legislatívou. E, E, má 125 štvorcových kilometrov tá, táto oblasť chránená. E, a v podstate institucionálny sociálny proces e, v rámci španielského štátu vytvára národný morský park vo vodách El Hierro a bolo to bez nejakej predchádzajúcej vedeckej štúdie. Jeho cieľom je jednoducho zabezpečiť rast, ale, rast, ale nie udržateľný rast. E, potravinová bezpečnosť je takisto ohrozená, pretože strácame chránenú polnohospodárskú pôdu. Takže cieľom nie je udržateľnosť. E, musíme zabezpečiť hospodársky rozvoj ostrova, ale to sa musí e, riešiť v rámci udržateľného rozvoja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. A odovzdávam okamžite slovo pánovi Antonio Pérez Marero z Gran Canaria. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme tu pre všetkým preto, že Kanárske ostrovy predstavujú jedinečný biologický priestor na celosvetovej úrovni. E, je to veľmi malý priestor a je tam viac ako 22 tisíc druhov. A vyše 3 tisíc z nich sú výlučné endemické druhy a máme 220 zvláštnych ochranných e, parkov v rámci Natury 2000. E, je tu bohatstvo e, prírody a krajinné bohatstvo, čo je veľmi dôležité spolu s klimatickou situáciou. Je to dôležité pre hospodársky rozvoj celej oblasti. Za začiatkom demografického búmu a búmu cestovného ruchu za posledných 60 rokov v podstate sme zaznamenali to, že naše životné prostredie a hospodárstvo, ktoré sú veľmi ohrozené, boli stále ohrozované. V 90. rokoch minulého storočia bolo prijatých jednomyselne v parlamente viacero zákonov, Všetci prítomní schválili, súhlasili s krokmi z Európskej únie aj OSN a zaznamenali rozvoj našich noriem a zákonov na základe spoločného záujmu, ochrany životného prostredia, krajiny a tak ďalej. A to, čo zaznamenávame dnes na e, našich ostrovoch, našom súostroví, e, je niečo iné. E, regióny už v podstate dosahujú hranice toho, čo je zvládnutelné, čo sa týka počtu obyvateľov a počtu návštevníkov. toto sú ostrovy jednoducho to takmer už nedokáže uživiť všetkých tých ľudí, ktorí tam žijú. A teraz sa rozvíja model, navyše model cestovného ruchu, ktorý je veľmi odlišný od toho, čo sleduje Európska únia v rámci svojho programu udržateľného cestovného ruchu. E, v tomto parlamente už bolo predložených viacero petícií. Mm, dnes popoludní zaznie ešte jedna, ktorá pojednáva o hotelierstve a pracovných podmienkach v hotelierstve. Cestovný ruch sa rozvíja v rámci nízkonákladového modelu, ktorý ide proti tomu, čo Európska únia e, podporuje. Čiže toto je celkový kontext, e, v rámci ktorého sa schválil nový územný zákon a ktorého cieľom je ukončiť všetky obmedzenia, ktoré zabezpečili akúsi rovnováhu medzi udržateľnosťou a, udržateľnosťou a rozvojom za posledných niekoľko rokov sme e, zaznamenali schvalovanie zákonov jednoduchou väčšinou. A samozrejme je to kanársky systém e, legislatívny, ale zástupcovia, len zástupcovia väčšiny v podstate nemusia nutne predstavovať e, väčšinu voličov. Nová Nový zákon má e, v podstate za cieľ rýchly rozvoj. Taká posadnutosť rýchlým rozvojom a oslabuje sa tým e, aj spoločenská kontrola alebo kontrola verejnosti. E, zaznamenali sme jasný príklad tejto politiky Zhrniem e, to tým, že poviem, že podľa nás ten e, návrh zákona, ktorý sa pripravuje v rámci autonómneho regiónu Kanárskych ostrovov, E, zavádza systém výnimiek, ktorý oslabuje úlohu občanov pri rozhodovaní ohľadom využívania územia e, a my by sme boli radi, aby Európska únia zvážila a sledovala vývoj tejto situácie, tak aby neboli prijaté žiadne kroky, ktoré by išli proti našim záujmom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, je tu aj zástupca Kanárskych ostrovov vlády Kanárskych ostrovov Kristina de Leon Marero. A poprosím vás, aby ste sa ujali slova. Ďakujem pekne. Vláda Kanárskych ostrovov sa chce poďakovať výboru PETY a poslancom za príležitosť vyjadriť náš názor. My mm, budeme e, sa, pokus- teda my sa pokúsime zareagovať tým, že vystúpime veľmi stručne. Dúfam, že pani predsednička E, dokáže nájsť správne odpovede na tieto petície. Chcel by som upozorniť na to, že prvá petícia hovorí o zákone z roku 2017 o pôde a ostatné petície hovoria o iných legislatívach, tzv. zelené financovanie. Je to zákon o rozvoji cestovného e, ruchu na Lagomera, Eliero a La Palma my, uh, myslím si, že ak mám obhajiť za všetky, uh, ja som sa narodila na Tenerife, žijem na Gran Canaria a môj muž je z La Palmy, takže myslím si, že môžem zastupovať záujmy všetkých. Uh, my zastupujeme záujmy nášho ľudu a všetci máme záujem o zachovanie životného prostredia. Kanárske ostrovy a tu sa upozorňuje v petíciách, je v podstate súostrovím siedmých ostrovov, e, ktoré sú mimoriadne bohaté a preto toto územie je chránené z pohľadu životného prostredia. Vyše 50 územia sú chránené parky alebo chránené oblasti. My sa angažujeme a chceme zabezpečiť, aby sa prísne dodržiavali environmentálne zákony a územné zákony v, v podstate to spada do kompetencie regionálnej vlády, autonómnej samozprávy a preto Kanárske ostrovy majú plnú právomoc v tejto veci. E, zaznelo tu 5 stiažností, 5 petícií, 4 z nich sa týkajú legislatívy, ktorá má dopad len na ostrov Eliero, La Palma, La Gomera. Jeden z nich, jedna z petícií súvisí s nedávno schváleným zákonom, pôdnym zákonom. E, to bolo predložené ako návrh zákona. Čo sa týka toho prvého zákona, jeden zást, každý zástupca z jedného, každého ostrova hovoril o túto téme. Ide o model udržateľného cestovného ruchu, ktorý je typický pre ostrovy na základe citlivej povahy existujúceho ekosystému. Ide o zachovanie prírodných zdrojov cez podporu malých a stredných e, podnikov cestovného ruchu. To je kompatibilné s miernym rastom, čím sa zabráni e, vyľudňovaniu, ku ktorému dochádza na týchto ostrovoch. Porovnávam to e, s, s tým, že väčšina obyvateľstva sa živí cestovným ruchom. Ak vás zaujímajú viac tieto veci, tak stačí sa ísť na internet a nájsť si tzv. zákon o zelených ostrovoch. 12, zákon, ktorý bol schválený v decembri 2016 a nájdete tam množstvo pripomienok. Napríklad Eva Plaska, Eva za Medzinárodného centra pre environmentálne štúdie ktorá uvádza tento zákon ako príklad racionalizácie e, aktivít cestovného ruchu na ostrovoch. Pani predsednička, toto je príklad modelu, ktorý nám umožní e, chrániť životné prostredie, chrániť e, prírodné zdroje a zároveň zabezpečiť udržateľný rozvoj. Tento zákon E, tu by sme mali pripomenúť, že napriek tomu, čo tu zaznelo, bol schválený kanárskou vládou v decembri 2016, e, hlasoval za nich 80 e, boli 80 poslancov, všetky veľké strany boli za. Ale dôležitejšie je ešte to, čo sa týka legislatívy o ostrovoch Lagomera, Eliero a La Palma. Všetci poslanci a zástupcovia týchto troch ostrovov, tzv. zelených ostrovov, všetci bez ohľadu na ich politické, e, e, politickú príslušnosť hlasovali za. Navyše všetky vlády týchto ostrovov e, to ostrovné e, samozprávy týchto ostrov súhlasili a boli za takýto udržateľný model. Dôležitejšie je ešte to, že E, miestna samozpráva takisto e, našla svoj záujem v udržateľnom rozvoji. A to všetko je v súlade s európskou environmentálnou legislatívou. Ak by tento zákon neexistoval, tak by tu bolo veľké riziko, že by e, sa podarilo kultúrne dedičstvo týchto ostrov, na ktorom stavia cestovný ruch. Nechcem vás e, zaťažovať nejakými právnickými záležitosťami, Viete, že toto všetky, všetky články toho zákona si môžete prečítať, ak chcete, nájdete ich na internete. Post, máme taký postup, že spravíme environmentálne hodnotenie v súlade s európskymi smernicami a je tu plná účasť občanov, pretože informácie sú zverejnené. Tieto informácie sú v hlavnej tlači a takisto je tu povinnosť reagovať na všetky údajné obvinenia. Ak by sme nemali tento zákon, tak by sme podrili ochranu životného prostredia. Týmto zákonom sa pokus, prosím vás, pokúste sa ukončiť, už ste prekročili svojich 5 minút. Ďakujem pekne, takže dovolte ešte 30 sekúnd. Som povedala dve veci Hovorila som iba o zákone o zelených ostrovoch, ale ten územný zákon alebo pôdny zákon nie je proti žiadnej environmentálnej legislatíve, pretože všetko je v rámci hodnotenia e, dopadu pre životné prostredie. V každom prípade máme tu aj ústavný súd a španielské súdy a všetci by sme si mali uvedomiť, že Španielsko je takým štátom, kde sa dodržiava e, vnútroštátna legislatíva a ak nie, tak to rieši ústavný súd. Na záver mi dovolte povedať, že nie je pravdou, že tieto zákony podrývajú ochranu kanárskej ostrovov a ich pôdy sú v súlade s prísnou európskou legislatívou a základnou legislatívou v Španielsku, čo sa týka ochrany životného prostredia a preto žiadame o ukončenie, uzavretie týchto petícií e, pretože tu neistota e, zachovania sťažnosti, ktoré nevychádzajú z európskej legislatívy, ale skôr z účasti občanov a sprave veci verejných. Ďakujem pekne a teraz otváram diskusiu. Dávam slovo komisii, áno, správne. Dávam slovo komisii. Pán Daniel Fernández Gómez. Nech sa páči, máte slovo. Ja, senora prezidente. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážená pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať predkladateľom petície, ako aj predstaviteľke vlády Kanárskych ostrovov, ktoré nám situáciu veľmi jasne vysvetlili. Pokiaľ ide o samotnú petíciu, chcem povedať, že komisia pozná niektoré z tých faktov, ktoré tu odzneli a my sme obdržali tieto hm, body ktoré tu odzneli. Dostali sme k tomu príslušné dokumenty, avšak nemali sme žiaľ doteraz dostatok času na to, aby sme všetky texty podrobne preskúmali a vydali oznámenie. Môžem však povedať, že berieme na vedomie, čo predniesli predkladatelia petície, ako aj predstaviteľka Kanárskych ostrovov a môžem povedať, že v krátkej dobe vám Mm, zašleme naše eh, stanovisko k týmto obvineniam a faktom. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Áno, ja chápem komisiu. Áno, mali ste naozaj veľmi málo času na to, aby ste sa prepracovali týmito komplikovanými dokumentmi. Takže e, stále to ešte máme na programe, takže teraz e, poďme na diskusiu s kolegami. Najprv by som dala slovo pánu Matovi, potom pán López Liari, ktorý naozaj má veľmi málo času, takže ja viem, že aj keď ste tu ako náhradník, dám vám hneď slovo po pánovi Matovi. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem naozaj veľmi stručný. Chcem sa veľmi pekne poďakovať predkladateľom petície, ktorých týmto zdravím a chcem len krátku pripomienku. Ja chápem, že komisia nemala dostatok času na to, aby túto komplexnú tému preskúmala, ale my už sme v júli poukázali na to, keď koordinátori tento eh, bod dali na program, ale Predkladateľom potície musím potvrdiť, že tieto ostrovy sú prenádherné. Ja som tiež z ostrova La Palma, narodili sa mi tam deti, takže samozrejme, že aj mne leží na srdci ochrana týchto ostrovov, ale zdieľam len ten názor, že tieto ostrovy sú prekrásne. Všetko ostatné, čo povedali predkladatelia, nie je pravda. O čo nám ide? Nám ide v našom výbore o to, aby sme do dodržiavali a chránili zákony Európskej únie. Ale všetko, čo som tu počul, e, nesmerovalo k tomu, že by som počul nejaký argument, že, proti, že niečo bolo porušené. E, takže ak by sme tu mali viacero argumentov, takže v všeobecnom zá, všeobecný záujem vyjadrený, to by bolo niečo iné, ale nástroje, ktoré sa zakladajú na tomto zákone, Tie musia zodpovedať všetkým príslušným požiadavkám. Teda tento zákon je len základom, ktorý vôbec nebol porušený. Takže keď hovoríme, e, že musíme zakázať auta, pretože to je tak, ako keby som povedal, že musíme zakázať auta, pretože je to protizákonné. Čiže všetko, čo ste povedali, nedáva zmysel. Tento zákon nie je E, žiadnym porušením. No a potom tiež chcem povedať, možno, že tu je e, taký omyl. E, títo predkladatelia petície sa mýlia. Vy ste predložili petíciu ešte pred predtým, než ten zákon o ochrane pôdy bol schválený. A tam sa hovorí v tom zákone, že všetky predpisy musia byť bezpodmienečne splnení a v doplnkovom predpise v oceku 8 sa hovorí, a bolo to zmenené, že tieto zelené ostrovy Mm, teda tu uh, sa ešte raz zdôrazňuje, že sa musí robiť EIA a že teda je potrebné predložiť informácie a len ak by tomu tak nebolo, by sa mohlo hovoriť o porušení, zákonnom porušení ale tieto nástroje boli vydané po tomto zákone, čiže nemôžno povedať, že tento zákon niečo porušuje a preto ani na úrovni EÚ nemôžeme nič urobiť. Tento samotný zákon, ktorý sa týka štyroch zelených ostrovov a teraz tu máme aj predstaviteľku vlády Kanárskych ostrovov, túto petíciu musíme uzatvoriť. Vypočuli sme si, aké prírodné poklady na týchto ostrovoch sú a tieto samozrejme musíme chrániť. Ale nemôžeme povedať, že tento zákon, ktorý bol schválený veľkou väčšinou vlády Kanárskych ostrovov, porušuje legislatívu Európskej únie. Takže musím povedať, že túto petíciu musíme uzatvoriť. A pán Hernández, áno, e, takže ja ďakujem veľmi pekne za to, že e, som i hneď dostal slovo a tiež sa musím ospravedlniť, že e, o chvíľočku budem musieť tento priestor opustiť. Nie som plným členom, som len zástupcom, ale dnes som veľmi rád zavítal na toto stretnutie, pretože toto je moja vlastná krajina, toto sú moji eh, spoluobčania. Ja sa veľmi teším, že sa môžem s nimi stretnúť a veľmi rád som si vypočul vaše príspevky, ktoré hovorili o kráse Kanárskych ostrovov, ktoré aj ja tak veľmi mám rád. Ale teraz len veľmi stručne chcem eh, vysloviť eh, podporu sociálnych demokratov v prospech petície Eh, o zákone na ochranu pôdy. Čiže toto je zákon 2 z roku 2017, ktorý reviduje všetky ostatné eh, právne predpisy, ktoré boli schválené medzi rokom 2013 a 2017 a predstavuje všeobecný zákon o územnom plánovaní a nezaoberá sa len eh, E, turistickým ruchom. Vo všeobecnosti je to zákon, ktorý bol v platnosti rok a, e, kde je pravdou, že nenastalo to, čo sa očakávalo a teda negatívne dopady. Tento zákon má. Mm jasne vymedzený rozsah pôsobnosti. Ide tu o Ide tu o to, aby sme prekonali a dobehli hospodárskú zaostalosť a preto išlo o rozvoj cestovného ruchu, ruchu, pretože vieme, akým motorom pre ekonomiku Kanárskych ostrovov cestovný ruch je. A preto prišlo aj k dohode o tomto zákone a predstavitelia tie príslušné štruktúry ako obce, mesta boli do toho zainteresovaní. Ale potom tu máme zákon o pôde. Toto je tiež zákon, ktorý však bol schválený len tesne. A tento zákon o ochrane pôdy otvára mnohé zadné dvierka, mm, ktorými môže byť ohrozená právna istota. A um, miestne samozprávy hovoria, že majú strategický záujem pri svojom územnom plánovaní to je pravdou, že to môže mať dopady na predpisy o životnom mm, prostredí zo strany Európskej únie. Je teda potrebné robiť preskúmanie dodržiavania životného prostredia Čiže to i tu ide o zákon 4 z roku 2017, zákon o ochrane pôdy. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že vy musíte teraz odísť, aby ste boli včas na letisku. Ja viem, že tento deň e, cestuje mnoho ľudí, takže želám vám šťastnú cestu, neponáhľajte sa príliš. A teraz dám slovo pani Besera. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedníčka predsedníčka. Ja vlastne mám viacej otázok ako odpovedí. Začnem odzadu. Je jasné, že táto petícia musí ostať otvorená, pretože ide tu o vytvorenie takého pochybného právneho rámca. Pokiaľ komisia nepredloží k tomu svoje stanovisko, musí táto petícia ostať otvorená. Okrem toho si myslím, A je mi jasné, že komisia má vždy mnoho práce, ale uh, pre nás je táto odpoveď súrna, pokiaľ ide o tento obsiahly zákon o ochrane pôdy. To, čo Európska únia chráni, to nemôže e, e, regionálna vláda nechrániť. Toto je biosféra, kde hovoríme o sieti Natura 2000, teda vieme si predstaviť, že e, na týchto prekrásnych ostrovoch, na tomto no, území môže byť dôvod, ktorý povoluje, že je potrebné poskytnúť viacej priestoru na um, urbánne plánovanie, na územné plánovanie. Um, v neprospech ochrany prírody. Takže e, tá, tú ochranu máme, ale táto ochrana musí byť zachovaná. A Komisia musí rozhodnúť, či prišlo k porušeniu a či je potrebné zahájiť konanie. No a teraz iná vec. Samozrejme, že vždy potrebujeme hodnotenie dopadov na životné e, prostredie EIA, ale kto to bude robiť? Tu ide o zodpovednosť, o mm, kompetenciu, ktorá je delegovaná ale to nesmie prepadnúť až celkom dole. Nemôžeme to e, ponechať na jednotlivcov alebo jednotlivé zväzy potrebujeme rigorózne preskúmania. Teraz vystáva otázka, či regionálna vláda môže delegovať takú, takéto environmentálne preskúmanie, hodnotenie e, dopadov na životné prostredie. Takže musíme sa pozrieť na to, či sa toto môže delegovať. A teda moja osobná mienka je, že tá petícia musí ostať otvorená, komisia musí predložiť svoje stanovisko. Dnes sme si vypočuli predstaviteľku vlády Kanárskych ostrovov a ako náhle budeme mať predložený dokument zo strany komisie, tak potom dostaneme v tom čase aj stanovisko vlády Kanárskych ostrovov k tomuto e, k tomuto mm, zákonu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne e, za slovo, pretože mm, chcem sa vyjadriť k tejto petícii preto, lebo tento zákon práve vstúpil do platnosti. A chcem sa obrátiť na komisiu možno s otázkou. V marci v marci 2017 sa predsa hovorilo, že komisia španielským orgánom v rámci e, vyšetrovania uľahčí tieto vyšetrovania. Takže ešte sa vrátim na začiatok. Od 17. marca, pokiaľ viem, máte informácií a tiež prebieha vyšetrovanie, takže dnes vám nemôžem uveriť, že nemáte správu, že nemáte odpoveď a že neviete poskytnúť odpoveď na tieto otázky, ktoré tu odzneli. Takže toto vám skutočne e, neuverím a naozaj to nemôžem akceptovať, pretože e, ste nedostali mojim požiadavkám. No a potom od 2. februára mám zoznam odpovedí zo strany komisára a kde komisia hovorí, že kanárske orgány eh, nie sú oslobodené od plnenia eh, predpisov, ktoré sa týkajú životného prostredia. Takže týmto chcem povedať, že vy už by ste mali mať dostatok informácií a preto si kladiem otázku, prečo ste tie informácie nespracovali a ja sa aj písomne obrátim na komisára. A teraz by som chcela využiť príležitosť, aby som sa obrátila na predkladateľov petície a na platformu, ktorú predstavujú, že sa im chcem vyslovne poďakovať. A naozaj nie som spokojná s tou situáciou, ktorá tam je, pretože to poukazuje na to, že niektoré veci sa nedodržiavajú, aj keď hovoríme o životnom prostredí, to opätovne poukazuje na to, že ochrana životného prostredia nepožíva takú e, vážnosť, akú by mala a že sa to konkrétne neimplementuje. Okrem toho, Máme tu celý rad porušení, napríklad proti smernici o vodách, už celé 10 ročia sa nečistia odpadové vody a takto vznikajú mikroriasy. No a potom si kladieme otázku, e, či e, to nemá dopad na životné prostredie. Ja tu mám celý zoznam takýchto bodov. E, samozrejme, Mm, samozrejme, že nemôže existovať e, zákonodárstvo a la kart. Takže posudzovanie dopadov na životné prostredie, EIA, prístup k informáciám, Natura 2000 a tak ďalej a tak ďalej ale to predsa nemá nič spoločného e, so zákonodarstvom v oblasti životného prostredia, pretože tu sú aj lehoty iné ako e, v normálnom legislatívnom procese. Aby som jasne vyložila karty na stôl, ten, kto schválil tento e, zákon, tak naozaj nepostupoval správne. Na jednej e, strane to chceme zakrývať, čo sa stalo, ale to sa nesmie e, robiť. A presne o toto ide teraz. Toto sa deje na týchto ostrovoch. S týmito novými zákonmi, najmä pokiaľ ide o ten posledný zákon, ktorý vstúpil do platnosti, zákon o ochrane pôdy tu sa e, na týchto ostrovoch e, snažia e, toto poškodené životné prostredie ešte viacej poškodzovať a robiť príliš veľké územné plánovanie, urbanistickú výstavbu. Už vstúpili do platnosti zákony a tie predsa boli vytvorené s istým cieľom. Niekto predsa neschválil zákon len tak náhodne. Chcem sa opýtať, či sa uplatní e, princíp opatrnosti. Bola by som rada, keby táto petícia ostala otvorená a tiež v súvislosti s týmito zelenými ostrovmi a aj ďalšie súvisiace petície. Myslím si, že obe by mali ostať otvorené. Teda celá skupina petície by mala byť otvorená. Mali by byť tiež zaslané aj výboru Envy, najmä v kontexte smernice o strategickom ekologickom hodnotení. Myslím si, že by bolo vhodné, ak by komisia poskytla nášmu výboru písomne odpoveď konečne, kde sa jasne vyjadrí podrobne k opatreniam, ktoré sa prijali. Petsto ďalších stiažností bolo v tejto veci a títo predkladatelia nemajú eh, predstavu o tom, ako sa ich vec ďalej vyvíja, nevykonáva sa žiadne vyšetrovanie. Chceme, aby teda tieto petície ostali otvorené, chceme tiež, aby um, tie projekty výstavby hotelov boli ešte prehodnotené. Chceme tiež požiadať, aby výbor pety odsúhlasil eh, vyslanie aj eh, možno svojich zástupcov eh, na nejakú mm, pozorovaciu misiu, aby sme sa namiestňovali možnosť presvedčiť, aká je situácia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Ždanoka je ďalšia. Nech sa páči, Tatiana. Ďakujem. V mene zelených, teda našej politickej skupiny, sa chcem poďakovať predkladateľom petície. Chcem sa im poďakovať za veľmi podrobné vysvetlenie celého problému. Zdá sa, po tom, čo som si vás vypočula, že nie je tu len riziko porušenia legislatívy v oblasti životného prostredia. Očakávame od komisie náležité hodnotenie dopadov tejto legislatívy aj le- regionálne legislatívy o ochrane pôdy a životného prostredia. Ja som sa v posledných rokoch zúčastnila dvoch eh, takýchto poznávacích eh, zisťovacích misií v rôznych regiónoch Španielska, A zistili sme toho veľa. Okrem iného aj to, že sú to problémy, ktoré spomínali aj naši predkladateľe a petície, ide o veľmi závažné problémy a preto si myslím, že náš výbor pre petície by mal ponechať petície otvorené, mal by sa s nimi veľmi seriózne zaoberať, tiež by sa mohli možno naplánovať eh, nejaké um, misie na zistenie faktov, ale najskôr sa chceme dočkať odpovede od komisie, tak ako už povedali kolegovia, aby sa podrobne preskúmalo, eh, či sa legislatíva, ktorá je platná, plní tiež e, e, hodnotenie dopadov e, z hľadiska dopadu rôznych smerníc, či sa dodržovajú alebo nie. Ďakujeme, Tatiana. Teraz pani Evi. Ďakujem pekne. A ja by som chcela prejaviť svoju podporu predkladateľom petícií. Už to spomenuli aj kolegovia, nemusím opakovať. Chcela by som len vyjadriť svoje veľmi veľké znepokojenie vzhľadom na túto iniciatívu miestnych orgánov, že takýmto spôsobom môžu závažne ohroziť tento nádherný región, ktorý si zasluhuje ochranu. A musíme sa snažiť všetkými silami zachovať nepoškvrtenú prírodu. Milióny občanov podporujú e, tieto kampane svojimi podpismi, napríklad z hľadiska ochrany pôdy v Európe. E, tiež občianská spoločnosť tomu venuje mimoriadne veľkú pozornosť aby sa chránila pôda aj vo vidieckých oblastiach a tiež aby sa e, viac chránili e, všetky prírodné a chránené oblasti. Musíme predísť e, nepriaznivému vývoju v, vo viteckých oblastiach v našich regiónoch, v členských štátoch. musíme e, tieto hrozby teda zvrátiť. E, súvisí to priamo so špekuláciami. Dúfam, že sa podarí im zabrániť. E, dúfam, že komisia si splní svoju povinnosť a že sa tomu bude venovať čo najintenzívnejšie. Ja som veľmi rada, že predkladateľa petícií mali možnosť vysvetliť svoje postoje a malo by sa s tým tiež primerane naložiť. Nesmieme totiž ohroziť ani spochybniť účasť občanov na demokratických procesoch. Ďakujeme pekne. Pán eh, Benito Zilnagaj ďalší. Ďakujem pekne. Pani predsednička za slovo. A ja sa chcem poďakovať predkladateľom tejto petícii, týchto petícií za to, že prišli do Bruselu na našu schôdzu. Ide o dve témy, ktoré úzko súvisia jednak model cestovného ruchu, ktorý musí byť prírodnejšej povahy, udržateľnejšej povahy, musí byť viac prepojený s e, prírodou, s pôdou, musí byť priaznivejší aj pre miestnú ekonomiku. A takýto model sa uprednostňuje v mnohých regiónoch a to e, je v v rozpore s modelom masového cestovného ruchu, ktorý e, výrazne e, poškodzuje životné prostredie. Okrem toho, tento druh cestovného ruchu má za sebou spojený aj ďalší, ešte závažnejší problém, a síce je v rozpore s európskou legislatívou. Teda opäť raz sme svedkami snahy meniť legislatívu tomto prípade e, ide o pokus vlády Kanárskych ostrovov za táto legislatívou sú pritom záujmy špekulantov, ktorí sa snažia špekulovať s ekonomikou, s pôdou, s životným prostredím a to porušuje španielskú legislatívu aj legislatívu EÚ. A preto tieto zmeny majú za cieľ deregulovať, otvárať dvere rôznym nekalým postupom a konaniam, ktoré by e, nepodliehali absolútne žiadnej kontrole. Teda je snaha skrátiť implementačné lehoty, aby mali občania obmedzenú možnosť podielať sa na týchto procesoch a tiež sa snažia zjednodušené postupy z hľadiska hodnotenia dopadov na životné prostredie a to je v rozpore s princípom e, opatrnosti v prípade tohto druhu legislatívy. Je tu riziko, že napokon sa dopracujeme k takej politike, aj keď tento proces bude pokračovať, že chránené oblasti budú poškodené a Následne, keď dôjde k týmto škodám, už bude veľmi ťažké vrátiť sa späť. A teda nevidím žiadne argumenty, eh, ktoré by hovorili v prospech eh, ukončenia, uzavretia týchto petícií vzhľadom na to, že nemáme zatiaľ ešte stanovisko komisie. Ďakujeme pekne. A teraz už len jeden rečník, a síce vy, pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne. Ja by som chcela vystúpiť, aj keď nie som členka výboru. Máme možnosť eh, vyjadriť sa v prípade, že ide o eh, veci, ktoré sa nás priamo týkajú. Toto sa ma týka aj politicky, aj osobne. Ja som totiž súčasťou koalície pre Európu, kanárskej koalície. Som súčasťou a preto som napokon aj tu v parlamente, aby som sa snažila chrániť záujmy obyvateľov Kanárskych ostrovov. Chcem sa poďakovať eh, predkladateľom petícií aj inštitúciám eh, za to, že vznikol tento dialog. Ja plne verím inštitúciám Kanárskych ostrovov aj tam zastúpeným politickým stranám. Oni schválili svoje postoje, svoje stanoviská a majú to podložené aj hlasmi vo voľbách. Keď sa pozrieme na realitu na jednotlivých ostrovoch, ja to vnímam tak, že im veľmi záleží na tom, aby sa ostrovy ponechali dostatočne ekologicky chránené. Ďalšie ich želanie, tak ako povedal podpredseda, je, že e, sa musí zajistiť udržateľný rozvoj, aby bolo možné zajistiť nové pracovné miesta. Niektoré predkladatelia petície totiž ukazujú, že na niektorých ostrovoch je až 25% nezamestnanosť. Teda Chcú podporovať ochranu životného prostredia, ale aj sociálny a ekonomický rozvoj týchto ostrovov. Technologické centrum na jednom z týchto ostrovov má ideologický projekt. Je to e, projekt, e, kde sa produkuje vodná energia. Je to projekt, ktorý získal veľký záujem e, celosvetovo. Od toto sa snažili e, kanárske orgány ďalej. Čo sa týka e, tohto zákona o zelených ostrovoch, je, tento zákon podporilo 80 všetkých politických strán a všetkých samozpráv na, e, na týchto ostrovoch. Ja by som chcela um, zdôrazniť legitimnosť týchto uh, zákonov. 80 podpora, to podľa mňa so sebou nesie eh, dostatočnú politickú legitimnosť. Eh, my eh, by sme im mali podnechať dostatočnú dôveru. Ja viem, že im veľmi záleží na ochrane životného prostredia aj ekonomiky svojich komunít, teda 80 politických strán miestnych, aj miestnych samozpráv to podporilo. Ja si nedovolím to spochybňovať, práve naopak, beriem to na vedomie, rešpektujem toto ich rozhodnutie Myslím si, že je to podobne ako kdekoľvek inde. Existujú dva politické modely, pričom jedna uh, strana sa chce obrať iným smerom ako druhá. Ale tí, ktorí nesú väčšiu zodpovednosť, uh, rozhodli o istom smerovaní e, s 80-percentnou podporou. zákon o pôde je súčasťou balíka. A musíme teraz rozhodnúť, či um, tieto petície ponecháme otvorené alebo ich e, uzavrieme. Keď bola táto petícia predkladaná, situácia bola e, trochu iná. Teraz by sme sa mali oboznámiť s aktuálnou situáciou z hľadiska tohto zákona. V každom prípade ide tu o e, reformy v oblasti životného prostredia, o účastnom demokratických procesoch Toto všetko je predmetom záruky. Nikomu nezáleží na ochrane ostrovov viac ako samotným orgánom Kanárskych ostrovov. Teda z týchto dôvodov podľa mňa by bolo vhodné oboznámiť sa aj so stanoviskom Európskej komisie. Predpokladám, že skôr alebo neskôr to stanovisko dostaneme. V každom prípade chcem podporiť eh, petíciu kanárskej vlády a chcem, aby e, tieto petície ostali otvorené. Keďže predkladateľia petície už dostali slovo e, dosť e, rozsiahlo, mali možnosť sa vyjadriť. Mohli by ste možno vymenovať nejakých zástupcov, jedného alebo dvoch, aby sme vám nedávali všetkým slovo. Prosím, naozaj veľmi, veľmi stručne. Môžeme vám v tomto veriť? Nech sa páči, kto začne? Nech sa páči. Nezabúdajte prosím na stručnosť, ktorá je prejavom šikovnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. ja rešpektujem politické strany, ale predovšetkým rešpektujem princípy právneho štátu. Európska komunita je založená na princípu právneho štátu. Ide tu o dva balíky toho istého legislatívneho hnutia. Bola tu kedysi snaha spojiť mali s veľkými. Myslím si však, že opatrne by sme mali postupovať a spojiť najskôr veľkých s malými. Legislatíva, ktorá bola prijatá veľkou väčšinou na Kanárskych ostrovoch, na celom území, zaistovala, že sa celé územie Zelených ostrovov eh, chránilo. Prečo teda ta, tento zákon bolo potrebné zmeniť? Prečo sa to umiestnilo do iného súboru legislatívy v tomto novom zákone? Bol by som rád, keby nám zástupcovia kanárskych orgánov vysvetlili na základe správy, tam, kde sa kladú otázky spojené s eh, legálnosťou a tiež podmienenosťou legislatívy. Vyjadruje sa to napokon aj v stanovisku aj e, miestneho obyvateľstva. Ani e, štáty, ani autonómne územia nemajú exkluzívne právomoci, výlučné právomoci e, v tejto oblasti. Ja samozrejme uznávam platnosť legislatívy, ale tiež právomoci miestnych orgánov. Mali sme možnosť hovoriť o podrobnosti týchto e, zákonov. Myslím si však, že tieto petície by mali ostať otvorené. Mali by sme dať priestor obom stranám, aby sa mohli ešte podrobnejšie vyjadriť. E, to by bolo znakom jasnej demokracie. Myslím, že by sme mali podrobne zanalizovať, či naozaj dodržiavame pravidlá uzrateľného rozvoja, tak ako to stanovuje zákon. Ďalšia zastupkyňa, ďakujem pekne, pani predsednička. Takzvaný turistický zákon na tzv. zelených ostrovoch, keď v skutočnosti ide o sivé ostrovy, e, zákon číslo 2 z roka 2016, e, ktorý bol prijatý na úrovni kanárskej vlády, bol prijatý vo vzťahu s programami, ktoré sa týkajú životného prostredia a odvolávajú sa na smernicu z roku 2003 práve o tejto oblasti. E, tak ako už tu bolo povedané, toto všetko bude musieť podliehať hodnoteniu z hľadiska dopadov na životné prostredie Niekedy miestne samozprávy nemajú dostatočné zdroje k dispozícii na to, aby vykonávali podrobné analýzy dopadov na životné prostredie. V každom prípade kanárska vláda sa vyjadrila, že nemá v tomto smere kompetencie. Ja si myslím, že aj keď to malo 80% podporu, aj keby bola tá podpora 100%, myslím, že nemôžeme eh, predsa podkopávať európske platné normy sú preukázateľné škody na životnom prostredí, ktoré tým budú spôsobené a tieto škody budú nezvratné a musíme eh, im zabrániť. Myslím, že ste sa vyjadrili veľmi jasne. A vaše vystúpenie bolo v tomto smere eh, veľmi koherentné, nemusíme to teda opakovať. Ja by som to rada uzavrela. Myslím si, že by sme mali ponechať tieto petície, všetky petície otvorené a je mi trochu ľúto, že komisia nám nemohla poskytnúť rozsiahlejšiu odpoveď, ale plne to chápem vzhľadom na nedostatok času. Teraz, ak dovolíte, by sme dali slovo komisii. Teda chceli by sme komisiu požiadať, aby e, nám poskytli podrobnejšie informácie po tom, čo uzavrú svoje vyšetrovanie tohto prípadu. Samozrejme, môžu informácie poskytnúť aj písomne. Nemusíme zvolávať na to ďalšiu schôdzu. V každom prípade túto petíciu ponechávame otvorenú a vrátime sa k nej, potom čo budeme môcť analyzovať odpovede komisie a tiež by sme to mali zaslať aj výboru ENVY tu v Európskom parlamente, aby sme ich upozornili na to, čo sa deje a aby aj oni sa mohli vyjadriť so svojím postojom. Myslím, že týmto sme uzavreli tento bod. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo, takže takto budeme postupovať. Ďakujem vám všetkým za to, že ste pricestovali tak zďaleka zo svojich nadherných zelených ostrovov, eh, že ste prišli sem do ponurého Bruselu. Ďakujeme, eh, že ste s nami strávili popoludnie. Ďakujeme za to, že ste upozornili na dianie vo vašom okolí. Ja osobne si kladnem otázku, ktorý z týchto nádherných zelených ostrovov by som mala navštíviť najbližšie. V každom prípade ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli a šťastnú cestu späť na vaše nádherné ostrovy. A my, kolegovia, pôjdeme ďalej v našom programe. E, pokračujeme s ďalšou pozitívou 623. On e, the stave sťažnosti pilot do EU na tému Lobrega Delta. E, petície je prítomný a veľmi rada vám odovzdám slovo. Nech sa páči. Mm, pani prekladateľka, ďakujem pekne. Mm, v mene obhajoby národného dedičstva. Počkajte chvíľočku. E, s ohľadom út, alebo teda, čo sa tý, z, z úcty predkladateľke petície poprosím tí, ktorí chcú odísť a chcú sa rozprávať, aby opustili túto miestnosť a pokračovali v diskusiách za dverami. Ďakujem. OK, fine. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a teraz vás poprosím, aby ste potichu opustili miestnosť tak, aby ďalší predkladateľ petície sa mohol vyjadriť pani predkladateľka. Nech sa páči, pani predkladateľka. Ďakujem pekne. Ja zastupujem Ligu obhajov obhajcov národného dedičstva, ktorá sa rozhodla predložiť petíciu o nedodržiavaní e, smernice Habitat toto sťažnosť eh, bola predložená komisia. Je to najväčšie tretie prístavkov, eh, sú to v podstate močiare okolo Barcelóny a eh, mm, sú tu splnené všetky požiadavky 3, 2, 4 a 7. Je to najväčší, druhý najväčší ekosystém na našom poloostrove. Je to dôležité pre migráciu vtákov medzi Európou a Afrikou a je to dôležité, také v podstate miesto medzi dvoma deltami, nie pre niektoré e, druhý v podstate z delty, je to akýsi satelit, je to veľmi dôležité, aby e, bol vytvorený katalóg. Napriek tomu, že tu je v podstate e, dobrá dokumentácia. V Španielsku sa v tejto oblasti začala veľmi budovať infraštruktúra. E, neus- stále negatívne dopady na životné prostredie, majú negatívny dopad aj na hniezdiace vtáky, podľa, ktoré sú v prílohe 1 habitatu. Za posledných 14 rokov došlo k zníženiu 70 eh, vtákov, ktorí zimujú v tejto delte. Rozšírenie barcelonského letiska eh, v januári 2002 eh, znamenalo E, v podstate malo zabezpečiť rozšírenie plánu ochrany tohto regiónu. To malo však najväčší negatívny dopad, to rozšírenie letiska, negatívny dopad e, na územie Natura 2000. Nikdy však táto správa nebola zverejnená. Za posledných 15 rokov e, boli vypracované rôzne interné správy, ale nikdy neboli zverejnené ani teda verejne predstavené. Posledná verzia, ktorú sme mali k dispozícii, neobsahovala uh, žiadne aspekty polnohospodárskej pôdy e, z regiónu Delty. To je dôležitá oblasť pre mnohé vtáky, ktoré sú v prílohe 1 smernice o vtákoch. Mm, máme celú škálu chránených oblastí, tradičné polnohospodárske oblasti, ďalšie oblasti intenzívneho polnohospodárstva a mestské oblasti. To znamená, že celá smernica sa dá veľmi ťažko uplatňovať, preto pretože jednoducho to nezodpovedá nejakým zemepisným alebo prírodným oblastiam to administratívne členenie. E, sú tu e, oblasti, ktoré sú veľmi dôležité pre ochranu vtákov. Musíme reagovať tým, že poskytneme vedeckú dokumentáciu, aby sme podporili predložené rozhodnutia, alebo aby sme podporili rozhodnutia, keď sa obmedzujú alebo menia postupy a schvalujú sa špecifické plány E, táto delta je špecifickým príkladom, ak sa e, zmenšuje špecifická oblasť ochrany zvierat 1.4, e, vtákov 1.4.6 táto oblasť je menšia ako 1,4,8. Sú tu ďalšie hektáre, ktoré by mali byť v chránenej oblasti 146, ale iba 30 nich je, spadá do špeciálnej chránenej oblasti. Návrh, k ktorému sme mali prístup, e, zvažuje zaradenie do 146 iba nové povodie delty. Plán nedodržiava záväzky e, letiska pri výstavbe teda letiska z roku 98. Eh, tento projekt mal v podstate zmeniť chránenú oblasť pre vtáky. Je veľmi dôležité mať skutočnú vedeckú štúdiu a či je naozaj, zistiť, či je naozaj potrebné modifikovať vyčlenenie špecifických oblastí na ochranu vtákov v tejto delte. Takisto musíme zvýšiť, eh, zväčšiť oblasť E, ochrany, plus musíme mať e, plán a špecifických opatrení na obnovenie populácií chránených vtákov v týchto e, oblast, chránených oblastiach a musíme mať aj plán riadenia pretože musíme, naša liga chce upozorniť na to, že je potrebné zvýšiť ochranu chránených oblastí v Robaga Delte a to, že záväzky, ktoré boli prijaté, neboli dodržiavané. Takisto tu dochádza k nedodržiavaniu článkov smernice o habitate ochrane vtákov a trváme na tom, aby táto petícia ostala otvorená. Vynikajúco, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo zástupca komisie Daniel Fernández Gómez. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem aj predkladateľke petície. Naozaj podrobne popísala situáciu o dopadoch tohto rozhodnutia. Je to sťažnosť, ktorá e, prišla na komisiu. Je to konverzia špeciálnych chránených oblastí pre vtáky v delte. Je to chránené EU e legislatívou, obnovu ochranu prírody a komisia na základe tejto žiadosti spustila vyšetrovanie a E, sledujte vývoj tohto prípadu aj konkrétne so španielskými štátnymi orgánmi. A predovšetkým sleduje konkrétne kompenzačné opatrenia, ktoré boli naplánované pre jednotlivé projekty, pre všetkým rozšírenie barcelonského letiska a e, rozdelenie rieky Lobregat, tak ako tu zaznelo. Mm, doteraz komisia ešte nedostala potvrdenie od španielských orgánov o tom, že dodržali všetky kompenzačné opatrenia, ktoré boli stanovené v danom čase a my len dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť ukončiť toto vyšetrovanie a zabezpečiť e, cez náležité mechanizmy to, že uplatňujeme že budú španielské orgány náležite budú uplatňovať e, ustanovenia európskej legislatívy. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Som, som to iba ja a pán Marias. Takže, pán Marias, chcete sa k tomu vyjadriť? Chcem sa ja k tomuto vyjadriť? Ja si vyhradzujem právo vyjadriť sa neskôr k inému prípadu. Ja. Yeah. Okay. Uh, we have... Dobre, takže vypočuli sme si vás, vypočuli sme si komisiu a vraciam vám slovo, pani predkladateľka, ak chcete niečo doplniť k tejto petícii, nech sa páči, maximálne dve minúty. Hola, eh, perdón, buenas tardes. Eh. Príjemné popoludnie. Teraz by som sa ja chcel vyjadriť a relevantne zareagovať, ak dovolíte. Takže my naozaj chceme, aby stanovisko komisie v tomto prípade bolo jednoznačné. Máme pocit, že sa obmedzuje len na kompenzačné opatrenia výstavby infraštruktúry, ako napríklad rozšírenie e, letiska, tak ako sme spomenuli, ale je tu aj v podstate rozdelenie rieky Lovregat. No my si myslíme, že v podstate tu ide o relatívne nedodržiavanie environmentálnych smerníc, ale zároveň vidíme aj nedodržiavanie smernice o habitate a vtáctve. Takže my to máme veľmi široko e, podložené, zdokumentované a máme aj vedeckú dokumentáciu k dispozícii, ktorá potvrdí aktuálne hraničné oblasti, týchto oblastí a delty rieky Lobregat a vidíme, že v podstate pri rozvoji sa nedodržiavali smernice, uplatňovali sa nevedecké argumenty, uplatňovali sa kritériá rozvoja a záujmy, ktoré podporujeme, podporujú sa tu záujmy rozvoja výstavby. A sú tu sťažnosti, je tu petícia, a väčšinou štátna správa, väčšinou prenosňuje iné záujmy ako environmentálne a to sa deje v Katalónsku. Jednoducho e, sa nedodržiavali smernice v zmysle e, delimitácie e, rozvoja výstavby, takže chceme vedecké dôkazy a použitie naozaj skutočných vedeckých kritérií. Pán Maria, so súhlasíte so mnou, že necháme túto petíciu otvorenú, kým komisia nevyhodnotí ďalej implementáciu špeciálneho plánu delty rieky Lobregat e, e zo strany e, m, úradov španielských. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že so mnou súhlasíte, takže spravíme to takto a môžeme pokračovať. Takže poďme ďalej na ďalší bod, ktorým je petícia 1381, projekt spolufinancovania, ktorý sa Uh, vykonáva na rieke Pikrodafny v Atike toku s veľkým environmentálnym významom a ktorý údajne porušuje právne predpisy únie. Predkladateľ petície tu nie je, ale komisia je tu prítomná, tak ako vždy, a rada odovzdám slovo Janisovi Choniniotisovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel na úvod potvrdiť, že po poslednom oznámení komisie vášmu výboru Komisia nedostala žiadne nové informácie, ktoré by svučili o tom, že projekt sa vykonáva, že funguje tak, aby nebol v súlade s EU legislatívou. A boli sme však informovaní o tom, že e, v podstate e, sa rieši toto na súde a v novembri bude súdne pojednávanie. Takže čakáme na to, ako rozhodne grécka, e, grécké súdnictvo ohľadom tohto projektu. Chcel by som pripomenúť, ako veľmi dobre viete, že komisia s cieľom maximalizovať dopad ktorý má v rámci na dopad každodenný život občanov, uprednostňuje tie aktivity, ktoré sú horizontálne a sú teda strategickej povahy a e, tento projekt bol potvrdený v januári 2010 to právo Európskej únie na lepšie uplatňovanie pre lepšie výsledky. Tým nechceme povedať, že komisia nerieši sťažnosti, ktoré dostáva, ale ide o to, že ich vníma skôr horizontálne, snaží sa vytvoriť e, a prepojiť všetky spisy. Tento projekt e, svedčí dobre o výzvach, ktorým čelí Grécko, čo sa týka rizika záplav. E, je to uvedené aj v bode predkátia petície, že tento projekt by oslabil región a viedol by k početnejším záplavám. Práve v tomto zmysle E, komisia otvorila konanie pre porušenie predpisov voči Grécku a sa týka uplatňovania smernice, e, to sa týka rizika e, záplav Prvý spis sa týka nepriatia map, ktoré sú e, území, ktoré sú vystavené riziku záplav záplavovým e, zónam. Táto otázka nie je ešte doriešená. Grécko v poslednej dobe predložilo túto potrebnú mapu a e, komisia v podstate rieši, uzatvára tento e, prvý bod a skúma, či teda tá mapa je e, v súlade. Druhé porušenie to je e, z roku 2017 plán rizika e, záplav. Tento proces je ešte stále otvorený. Súvisí to s cieľom smernice, ktorým je zabezpečiť dobré vyhodnotenie a dobrú ochranu území pred rizikom záplav. Ako viete, komisia 22. apríla 2017 e, zaslala list a nedávno dostala odpoveď greckých orgánov. Tuto odpoveď analýzuje. Komisia sa snaží pomôcť gréckým orgánom nielen e, cez tento postup konania za porušenie predpisov, ktorý je v podstate tým bičom a nie cukrom, ale aj cez e, bilaterálne stretnutia. Tu by som vás chcel informovať, že sa o tomto bude hovoriť na zasadnutí koncom oktobra v Grécku, kde budeme riešiť všetky dôležité veci porušenia predpisov zo strany Grécka. Na záver by som chcel ešte doplniť, že to, čo bolo oznámené v rámci petície, dnešnej petície, bude zohľadnené, alebo je zohľadnené vždy, keď je to relevantné v rámci hodnotenia plánu, ktorý má byť čoskoro schválený a oznámený zo strany Grécka e, komisiám pre región región, tento región v Atike. Ďakujem pekne, pán Marias. Teraz nastal ten váš okamih. Nech sa páči, máte slovo. Ja si nemyslím, <laughs> že je tomu tak, ale dobre. No je to vážne obvinenie predkladia petície, ktorý nemohol dnes prísť ale uh, mohol by som zareagovať na argumenty komisie. Je tu dokument, ktorý je v spise, ktorý máme ako poslanci. A je tu veľmi dôležitá otázka, e, ktorá sa týka tohto, tejto rieky Pikrodafny v Atike miesto boja proti záplavám, to by bolo užitočné v tomto prípade, e, tu máme obrovský problém pre celý región okolia Aten, Konimopolis, San Amios a Paliofalio. Takže tu sa uvádza v liste predkladateľa petície a predkladateľ petície na tom trvá, že namiesto toho, aby tu boli opatrenia proti záplavám, dochádza práve k porušeniu európskej legislatívy a výsledky idú proti tomu, čo sme chceli dosiahnuť. Takže um, um, je to niečo, čo bolo financované z uh, Európskeho fondu eh, pre hospodársky rozvoj. Je to dôležitá vec, dôležitý projekt a tu sa musíme seriózne zamyslieť nad tým, či došlo alebo nedošlo k porušeniu legislatívy. Myslím si, že táto petícia je dobre zargumentovaná a dáva možnosť komisii eh, zareagovať. Komisia mimochodom povedala, že reaguje. Komisia povedala, že E, ten grécky plán boja proti záplavám nie je dobrý, že Grécko v podstate je, e, je na súd pre porušenie tejto legislatívy, takže nepriamo sa tu uznáva, že táto sťažnosť, táto petícia je podložená a je potrebné vyvíjať tlak na to, aby sa ten problém riešil. To, že to pôjde na štátnej rade, to je povzbudivá informácia, pretože bude prijaté rozhodnutie e, greckého súdu, ale to neznamená, že komisia sa popasovala s touto otázkou. Tá komisia musí reagovať na petíciu. Myslím, že táto petícia musí nutne ostať otvorená. Je dôležité, aby komisia predložila argumenty, tie, ktoré nedávno dostala aby zvážila všetky tie argumenty, všetky, ktoré predkladá predkladateľ petície. V každom prípade je potrebné napísať nejakú odpoveď e, či región Atike alebo ministerstvo pre životné prostredie alebo tí, ktorí sú kompetentní za e, verejnú výstavu tí musia reagovať. No a ako riešiť otázku povodne? Je to závažná otázka. Musíme preskúmať dobre uplatňovanie legislatívy. Ja si myslím, že ostatní greckí poslanci, ktorí e, by tu boli, mali čo povedať. Vypočuli sme si odpoveď komisie a potom si vyhradzujem právo ešte vystúpiť E, v tejto diskusii a čakám vaše názory, ako chcete riešiť túto otázku pani Sakorafa. Vítajte v našom výbore. Neskoro popoludní, ale predsa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V tejto petícii sa Ehm, je obžalovaný projekt, ktorý bol spolufinancovaný z Európskej únie. Takže ide o povodie rieky ehm, Pikno Dafne a po v záplave v roku 89. bolo potrebné tieto pri projekty realizovať, ale realizované boli také projekty, ktoré protirečia predpisom Európskej únii a ja chápem tú kritiku voči tomuto projektu, ktorá aj dokázala, že sú tu jasné konkrétne body a po tých konkrétnych dokumentoch, ktoré komisia predložila, komisia hovorí, že táto uvedenie uvedená smernica porušená nebola, teda 60 z roku 2007, kde sa hovorí, že plány na ochranu proti povodniam vytvárajú e, príslušné členské štáty a musia mať určitú ochranu a to bolo to bolo, o to sa pokúsili eh, orgány aj v tomto prípade, čiže je potrebné vytvoriť konkrétne plány, aby rieky, ktoré sa vylejú z povodia, aby boli odvádzané. Toto je v zmysle tejto smernici. V rámci toho boli robené školenia v článku 1 sa hovorí aj o týchto plánoch, o týchto mapách a hovorí sa tu aj o tom, že je potrebné aj hospodárskú a environmentálnu činnosť chrániť pred povodňami. Čiže tu prišlo k tomu, že tieto plány, tieto mapy neboli zostavené a preto našou úlohou je preskúmať, či ustanovenia smernice boli dodržané. Neboli predložené tieto tieto plány a preto by som naozaj mm, radila, aby sme túto petíciu brali veľmi vážne, pretože máme expertov na životné prostredie, ako aj stavebnú inžinierku, ktorí jasne dokázali, že na základe tohto projektu môžu vzniknúť ďalšie hrozby záplav. Takže ak by k tomu prišlo, tak sa môže stať, že táto rieka Piknodafny môže svoju hladinu trojnásobne prekročiť a to môže potom porušiť aj ekosystém, to by malo dopady na flóru a faunu a malo by to eh, ďaleko siahle trvalé dopady na celý región. My teda konštatujeme, že práve tento fenomén záplav bolo možné v súvislosti s touto riekou veľmi často pozorovať a je jasné, že práve v tomto povodí rieky je nebezpečenstvo množstvo záplav veľmi vysoké, čo má za následok, že to môže ohroziť bezpečnosť ako aj zdravie obyvateľov, ktoré v tejto oblasti bývajú. A preto by som chcela poprosiť aj o to, aby sme sa obrátili aj na vnútroštátne orgány, aby nám predložili príslušné fakty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážení kolegovia, ja síce nie som členom petičného výboru, ale pokiaľ ide o tieto témy, cítim sa byť nimi priamo dotknutý, pretože práve tieto smernice, ktoré sú uvedené v petícii, sa ma dotýkajú a preto chcem túto petíciu podporiť. Ide tu prvom rade o právo občanov na ochranu. Tento projekt má priamy dopad na životné prostredie a okrem toho e, prišlo k mrhaniu finančnými prostriedkami. E, preto by e, mala komisia brať aj našu, na, na, náš názor do úvahy táto petícia bola predložená v roku 2015, potom boli dodané ďalšie doplňujúce informácie, ktoré teraz nebudem opakovať, ale ja som si vyprečítal aj argumentáciu komisie a aj som si dobre e, vypočul, čo povedal predstaviteľ komisie. ja si myslím, keď tieto pripomienky chceme brať vážne, tak potom dopady práce komisie, ako aj dopady na zdravie eh, obyvateľov, toto zo strany komisie nebolo potvrdené. Spôsob, akým toto prebiehalo, tento projekt, je naozaj veľmi amatérsky. Preto by som sa chcel k tomu ešte raz vyjadriť a chcel by som povedať, že aj komisia musí poskytnúť jasnú odpoveď s príslušnými prvkami, ktoré podporia jej a argumentáciu. Tuto už odzneli rôzne názory na podporu tejto petície, ale ja chcem povedať, že to, čo je v tejto petícii, musíme brať vážne. Žiadosť občanov je oprávnená e, toto nebolo predmetom mm, environmentálneho povolenia. E, z, e, v smernici z roku 2011-92 sa hovorí, že v prípade opatrení, ktoré sa robia na riekach, je potrebná EIA a komisia na to musí zodpovedať. E, táto EIA zverejnená nebola a boli tu len rozhovory medzi starostom príslušnej obce a regiónom, ale verejnosť informovaná nebola. No a potom v ďalšom článku tejto menovanej smernice sa hovorí, že verejnosť o takýchto projektoch musí byť informovaná. Tretia vec. V tomto projekte sú porušované ciele nariadenia z roku 2007 e, číslo 60, pretože nebolo dostatočne preskúmané, či nebezpečenstvo záplav môže byť na základe tohto projektu zníž, znížené. Čiže nebola urobená EIA, ani nebolo skontrolované, či nebezpečenstvo záplav sa zníži na základe tohto projektu. E, priam naopak sú tu dva prítoky, k tejto rieke Piknodafny, ktoré môžu privádzať väčšie množstvo vody a preto hladina rieky Piknodafna môže byť trojnásobne zvýšená. Okrem toho sú tu pa- paralelné rieky e, s touto riekou Piknodafne, ktoré tiež predstavujú nebezpečenstvo záplav. Ohrozené je aj voľne živujúce vtáctvo na základe tohto projektu a ja už som predtým povedal, že nebezpečenstvo záplav na základe tohto projektu vôbec nie je znížené práve naopak a toto hovorí aj petícia. No a ešte jedna vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť. Najvyšší súd pôvodne stanovilo tieto nebezpečenstva pre životné prostredie a Najvyšší súd rozhodol, že tento projekt musí byť dočasne pozastavený. Teda to ma privádza k návrhu, pani predsedníčka, aby petičný výbor ponechal túto petíciu otvorenú a tiež by sme mali odporúčiť, že tie práce, ktoré sa momentálne robia, budú okamžite pozastavené. Už boli e, zavedené určité opatrenia a najvyšší súd ten projekt dočasne pozastavil a realizáciou tohto projektu sú tu e, konkrétne hrozby a preto musíme rozhodnúť tak, že budeme každopádne požadovať ešte viacej informácií zo strany ministerstva životného prostredia a príslušných orgánov. Dobre kolegovia, takže túto petíciu ponecháme otvorenú a tiež požiadame o dôkladnejšie prešetrenie komplexnejším spôsobom zo strany komisie a tiež zašleme e, prípis e, Ehm, <clears throat> prípis orgánom v tejto oblasti Atika a požiadame ich o aktualizáciu informácií, ako aj o konkrétne odpovede na obvinenia e, predkladateľov petície. Uvidíme, čo oni na to. A v konečnom dôsledku ich požiadame aj o komplexný prehľad tohto projektu, pretože my máme len čiastkové informácie. E, veľa informácií sme obdržali včera večer od decentralizovanej vlády oblasti Atiky, e, teda tam je e, rozhodnutie najvyššieho e, súdu, rozhodnutie, konečné rozhodnutie padne až 15. novembra a keď padne rozhodnutie súdu, keď bude vydané rozhodnutie, keď bude záver, tak sa k tomu opäť vrátime. Dobre? Dobre. No, vidím, že krát sa pán Marias na mňa usmiel asi súhlasí, pokiaľ ide o e, grécku záležitosť. Dnes sme sa dopracovali na koniec nášho e, stretnutia. Myslím si, že sme si zaslúžili pekný večer po tomto dlhom dni. Takže vám želám pekný a príjemný večer.